Milé kolegyne, milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali s dnešnou popoludnejšou časťou našej schôdze bodom 10. Začneme prezentáciou komisie, prezentáciou delegovaného aktu na tému zdravie zvierat. Je komisia prítomná? Áno? Nech sa páči. Und wird repräsentiert durch Herrn van Goethen. Pán Goethen zastupuje dnes komisiu. Okay, so I give immediately the floor to you. Takže vám hneď dávam slovo. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel som najprv vysvetliť, kto je kto. Respektíve ide tu o balíček štyroch delegovaných aktov, ktoré máme v súvislosti s týmto navrhovaným materiálom. Takže najprv vám poviem niečo o tom procese. Ten začal už pred dosť dlhým časom, dosť dávno. Ide o vyhodnotenie celkovej situácie a celého systému zdravotného, pokiaľ ide o zviera v rámci EÚ. Začalo to roku 2006. A a celkovo sa hovorí, že prevencia je lepšie než e, liečenie, takže, takže odvíja, odvíja sa to od mnohých e, nariadení a smerníc, ktoré boli prijaté ešte od, rok, od 60. rokov minulého storočia, keď vznikla ešte spoločná podnospodárska politika e, pre tovary a potom do toho prišli aj živé zvieratá, mlieko, meso, e, eradikácia chorôb, africkým rošípaných, dovoz produktov, dovoz mesa, dovoz živých zvierat a mnohé ďalšie smernice. Až sme sa dopracovali zhruba k 60, zákl- k 60 základným dokumentom na úrovni rady a to je no, okolo tisíc implementačných, čiže vykonávacích predpisov. Čiže to je vlastne aj celý rámec, do ktorého spadá oblasť zdravia zvierat. Takže bolo treba to vyhodnotiť a troška to zoštihliť. A väčšina z nich vlastne aj zanikla vytvorením spoločného trhu a bolo to treba vsadiť do nového rámca nejakým právnym aktom, ktorý sa nazýva zákon o, zvierat, o zdraví zvierat. Takže o čom ten zákon je? Je to o nákazlivých chorobách zvierat, ktoré určite majú dopad na obchod aj na samotných farmárov. A týka sa to aj na, teda produktov, čiže ide o hovedzie, meso, mravčové meso, mlieko, akékoľvek produkty, ktoré vlastne pochádzajú e, zvierat. Proste všade tam, kde existuje možnosť e, nejaký nákaz. Ale aj rýb sa to týka. Ako vidíte, tu je to pod rôznymi kapitolami a tu vidíte aj, keď sa presúva zviera z jedného regiónu do iného regiónu EÚ, tu sa hovorí o tom, aké sú pravidlá, aké sú pravidlá pre možný vstup zvierat na teritorium Európskej únie. Čiže čo musí ten produkt splňať. tomu sa ešte vrátime veľmi podrobne. A potom sú tu ešte aj záležitosti, ktoré sa týkajú možnej krízy, keď už nastane. A ďalej sa tu nehovorí len o pohode zvierat, ale aj o financovaní eradikácie. Nehovorí sa o veterinárnych liekoch, ani o oficiálnych kontrolách. Tieto oblasti pokrýva iný zákon, iná legislatíva. Ďalšie tri eh, typy legislatívy, ktoré sa eh, tu ale spomínajú, to sú eh, teda aj, aj produkty živočíšneho pôvodu, aj vedľajšie produkty živočíšneho produktu, ktoré vznikajú napríklad na bytunkoch. Niekedy sa používajú na krmivo, niekedy na priemyselné spracovanie podľa príslušných pravidiel Predpokladám, že tieto poznáte tie pravidlá a predpokladám, že a máme to tu aj červeným znázorne. Čiže, ako som už povedal, máme tu viacero smerníc a nariadení e, na úrovni rady a z tých 50 alebo 60 základných predpisov e, sa skombinoval nový zákon, teda, to je z roku 2016, je, a ty, má rôzne kapitoly, vo všeobecnosti sú tam určené všeobecné pravidlenia, identifikácia ochorení, eradikačné programy dokonca. Kapitola číslo 3 je e, proste pripravenosť a na choroby a prepuknutia epidémie, ich riešenie, ďalej registrovanie fariem, registrácia trhov, e, ďalej sa určuje, ako sa vykonáva presun zvierat. Ďalšia kapitola e, pouka- hovorí o tom, aké sú požiadavky pri vstupe e, živočíchov na teritorium EU, respektíve ide aj o produkty živočíšneho pôvodu. Potom ide o nekomerčné typy e, zvierat, čiže o spoločenské zvieratá, to tam bolo doplnené. Potom sú tu ešte núdzové opatrenia, ktoré sa budú používať vo vzťahu k novým situáciám, napríklad, napríklad ako sme zažili e, v súvislosti s tlačou chrípkou alebo s africkým morom ošípaných. Takže ide o proces implementácie tohoto zákona. Čiže začali sme o tom hovoriť v roku 2016, kedy bol vytvorený ten základný akt právny, aj príslušné pravidlá. Potom e, od roku 2017 do roku 2019 sa hovorilo tiež o zozname zvierat v súvislosti s delegovaným aktom alebo delegovanými aktmi a väčšina z nich – vlastne sú v tom štádiu, že už sú schválené a je veľký záujem na to, na tom, aby boli čím skôr prijaté. Potom, keď 21. apríla 2021 budú už v plnom miere nasadené a budú v platnosti, tak e, budú využívané. Teraz môži, vidíte na tomto obrázku pracovné alebo expertné skupiny, ktoré máme v spolupráci s členskými štátmi. Aj parlament má exportné, pardon, expertné skupiny. A toto zopakujem. Nastáva tzv. lisabonizácia všetkých právnych aktov, ktoré boli už v platnosti aj predtým, čiže nemeníme úplne všetko na svete. Stále tu existuje povinnosť prijať tento proste prijať tento nový právny rámec. A tak sme sa v tom čase rozhodli zbaviť sa tých 60 základných aktov a zhruba tých 900 vykonávacích predpisov a že sme sa sústredili na vytvorenie jedného koherentného zákona, ktorý sa teraz bude musieť implementovať a delegované akty, ktoré máte pred sebou a ešte tie, ktoré už boli odhlasované ale ide predovšetkým o zoštihlenie, zjednodušenie, vychádzajúc z rizík. A v podstate ide o to, aby sa teraz e, v takej efektívnejšej forme mohli uplatňovať tie predpisy, ktoré už boli predtým tiež e, vlastne v platnosti. Takže teraz máme tieto právne akty pred sebou Teda tie, ktoré sú už prijaté, tie som spomínal, a týkajú sa e, zoznamu e, ochorení zvierat. Ďalej ide o kategorizáciu chorôb, zoznam druhov živočíchov a to je vlastne príloha 1 ku e, príslušnému zákonu o zdraví zvierat. Potom sú tu dve samostatné nariadenia plus delegované akty. Teda toto bolo prijaté v roku 2018 a potom ten na tej pravej strane tam sa star, určia aj príslušné kategórie v súvislosti s vykonávacími predpismi e, z roku 2018. Ďalej tu máme ešte predpis, ktorý už bol tiež prijatý aj publikovaný. Je to delegovaný akt, ktorý sa týka identifikácie zvierat a vysledovateľnosti zvierat. A tu sme v, tejto, v tomto smere boli v kontakte aj s poslancami parlamentu a vieme, že sa materiál pripravuje a o tom sme informovali teda aj príslušných poslancov. Okrem toho sú tu ešte 4 právne akty. Jednak ide o sledovanie ochorení, ich radikácia a ide o to, že kedy môže byť nejaké, nejaká farma nejaké poľnohospodárske zariadenie e, pokladané za také, kde je že bez ochorení, bez chorôb. A predtým, ak si spomínate, v, tej, v tom rámčeku bolo 8 rôznych predpisov. Tu na, hovoríme ďalej o, o kontrole ochorení a ďalej pohyb e, alebo presun zvierat A ako štvrtý je to vysledovateľnosť a pohyb e, zárodkových alebo zárodočných produktov. A ďalej, takže v podstate tieto sú, delegované akty sú to štyri balíky, alebo balík štyroch delegovaných aktov. To sú tie, ktoré začínajú DA. na tomto slajde. Celkovo to ale predstavuje dohromady asi 500 strán. Dovolte, aby som sa venoval teda prvému. A ide o kontrolu o chorôb, eradikačné programy. Takže čo sme urobili? Mali sme existujúce pravidlá, ktoré sú tu uvedené v zozname. ešte od predpisu 64-24 a odtedy sa teda vykonalo mnoho. Potom eh, bol, bola eh, smernica, ktorá sa týkala e, eh, tzv. modrého jazyka tohto ochorenia a tento nový delegovaný akt, ktorý máte pred sebou teraz, predstavuje nový právny základ a vychádzame zo skúseností, ktoré sme rokmi nadobudli. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme chceli tie pravidlá vlastne aktualizovať, modernizovať aj podľa požiadaviek EFSA. A máme tu aj sieť referenčných laboratórií, ktoré nám mnohom pomohli pri vypracovaní týchto nových pravidiel a hlavne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre e, zdravie zvierat. A v podstate sa spolupracuje v tejto oblasti na globálnej úrovni. A začalo sa pracovať na týchto aktoch a pre operátorov je to potom jednoznačne, ale pre prevádzkovateľov je to zreteľnejšie, jasnejšie a môžeme takto lepšie zabezpečiť, že bude dostatok prostriedok, prostriedkov na aj preto, aby mohli tieto nové predpisy uplatniť v členských štátoch. Tak Ako som už spomínal, Ide tu aj o doplnenie predpisov, ktoré existujú alebo existovali predtým v oblasti e, zdravia zvierat a celkovo sa poskytujú aj podmienky pre sledovanie zvierat a poskytuje sa tu aj obsah, pokiaľ ide o krajiny alebo zóny, kde sa vykonáva takýto dohľad a sledovanie a tu sú teraz určené kritéria. Takže máme tu pravidlá pre eradikačné programy, čiže čo všetko musia členské štáty v tomto zmysle splniť. Teda je to veľmi dôležité. A potom sú tu choroby, kde členské štáty môžu mať k dispozícii na výber, teda buď eradikáciu, alebo na do miery teda je tam priestor aj pre obchod, ale sú tam výrazné obmedzenia. Takže potom e, je tu tzv. štatút alebo e, stav bez ochorení v danej krajine. To je dôležitý štatút a pokiaľ nastane nejaké ochorenie, tak v podstate sa pozastaví ten platnosť toho bez chorobného štatútu, kým nenastane e, ozdravenie, respektíve eradikácia ochorenia. Druhý delegovaný akt sa týka prevencie a kontroly ochorení zvierat a v podstate tu hovoríme viac o eradikácii, napríklad pokiaľ je o africký mor ochor, ošípaných. A tu sme, si, tu sme sa oprie, opreli o existujúce smernice a opreli sme sa tu o skúsenosti a Mali sme teda skúsenosti z minulosti s takýmito ochoreniami a tak sme si mohli e, teda uplatniť aj príslušné právne normy a to sa všetko zohľadňovalo samozrejme. Takže hovoril som o africkom more ošípaných a tam sa určite vyžaduje okamžitý zásah príslušných orgánov. A často ide aj o utratenie zvierat. Takže všetko sa potom zrealizuje na jednom mieste, čiže nedochádza k nejakému rozšíreniu ochorenia. A to súvisí aj s tým, ako sa to riešilo legislatívne už aj v minulých rokoch a poskytuje aj väčšiu mieru flexibility tento systém ten nový. Okrem toho sú tu pravidlá, ktoré sa týkajú všeobecného povedomia o ochorení, čiže aj osveta do toho spadá. A sú tu aj všeobecné e, ustanovenia, ktoré sa týkajú odberu vzoriek, aké opatrenia sa musia vykonať, keď existuje podozrenie na ochorenie Čiže delegované akty stanovujú prevádzkam, ako konať, ako kontaktovať príslušné úrady, ako e, zónovať, ako robiť zonáciu, ako urobiť tzv. depopuláciu, potom repopuláciu, e, pokiaľ už bude odstránená choroba a aký, ako chrániť aj divožijúce živočíchy. Tomuto sa ešte popoludní dneska dostaneme podrobnejšie. Hlavne, keď hovoríme o patogénoch, napríklad influenza, tam je určite nutná spolupráca s príslušnými veterinárnymi orgánmi, či už je to na farme, alebo ide o voľne žijúce zvieratá. Sú tu proste veľmi presne stanovené e, príslušné kroky, ktoré treba uplatniť. Teraz pristúpim k tretiemu delegovanému aktu, Takže aké sú požiadavky na presun zvierat, pokiaľ ide o zvieratá, ktoré žijú teda na zemi a aj aké sú požiadavky na e, vajíčka používané pri e, liahňach a ďalej požiadavky pri presune hovedzieho, bravčového, e, teda dobytka aj koní a tento delegovaný akt doplňa to, čo už je obsiahnuté v zákone o zdraví zvierat, teda aké sú konkrétne pravidlá pre presun trebárs oviec z Írska do Grécka alebo hovedzieho dobytkov od severu Francúzska do Luxemburska, alebo aké sú pravidlá a požiadavky na mlieko, jogurt, sír a podobne. Toto všetko je obsiahnuté v týchto delegovaných aktoch. Samozrejme, ide o to, aby sme zladili naše eh, predpisy aj s príslušnými svetovými normami, pretože tam majú potom prevádzky eh, povinnosť dodržiavať toto a majú väčšiu flexibilitu eh, pre spoluprácu s príslušnými orgánmi. Takže teraz eh, k vajíčkam, ktoré sa používajú pri liahni a Európska únia je veľkým výrobcom, teda producentom takýchto vajec, respektíve Eh, aj pokiaľ je o jednodenné kurčatá. Takže doprava, a respektíve preprava je veľmi dôležitá aj z hľadiska zaistenia bezpečnosti zvierat a treba zabezpečiť príslušné zdravotné podmienky pre tieto zvieratá. Napríklad, keď sa presúvajú zvieratá z jednej časti EÚ do inej časti EÚ, tak veľmi často E, sa vlastne najprv dopravia na zhromaždište a ak by nastal nejaký problém náhodou, infekcia trebárs, aby sa nejak ďalej nešírila. Okrem toho existujú určité osobitné pravidlá, ktoré umožňujú e, v podstate izolovať e, konkrétne farmy alebo zariadenia. Tie dostanú osobitný štatút a ide tam o presun zvierat, ktoré niekedy sú menej známe než hovedzie alebo bravčové. Treba pokiaľ ide o kone, keď sa tieto exportujú. A teraz pristúpime k poslednému delegovanému aktu. Ide tu o požiadavky, ktoré sa týkajú výrobkov, semenných výrobkov, takže ide tu predovšetkým o štyri existujúce smernice a nariadenia. Máme tu skúsenosti, máme aj nový vývin, pokiaľ ide o vedecké poznatky, pretože choroby zvierat sa môžu rozšíriť aj prostredníctvom semena a my sa snažíme vyhnúť tomu, aby sa teda šírili tieto choroby prostredníctvom centier, kde sa inseminuje. E, takisto to môže mať súvisia s ďalšími chorobami, ktoré teda sú menej známe a A to je ten štvrtý delegovaný akt, ktorý sa týka aj registrácie a e, takýchto inseminačných centier, pokiaľ ide o auto, úrady, ktoré teda schvalujú takéto inseminačné centra, aké sú požiadavky, ktoré musia byť zo strany operátora splnené na to, aby tu bola možnosť vystopovať pôvod e, konkrétneho semena daného embria. Takže týka sa to aj psov a mačiek. E, sú to viaceré e, takéto e, výrobky, ktoré sú v gen, genových bankách a kde ide teda o notifikáciu ohľadne obchodu s týmito výrobkami, ktorý sa deje prostredníctvom integrovaného systému. E, to je systém, ktorý teda umožňuje vystopovanie a toto sa teda týka aj vystupovateľnosti živých zvierat v rámci Európskej únie. To je samozrejme teda aj na našom, eh, našej webovej stránke a dá sa to pozrieť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj ja vám. Vidím troch kolegov, ktorí sa chcú spýtať konkrétnu otázku. Istotne ste sprostredkovali veľké množstvo informácií, pani kolegyňa McGuinness, ale predsa len je tu viac prihlásených. Takže, pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem komisii za túto prezentáciu. Ďakujem kolegovi ktorý sa spýtal túto otázku a žiadal túto prezentáciu. Je ťažké tu v tomto výbore na konci toho procesu pochopiť jednotlivé kroky, ktoré vedú smerom k delegovanému aktu. Ja by som chcela povedať, že my musíme tento postup sledovať a vidím, že môžeme dosiahnuť toho ešte viac, pretože tie informácie vlastne dostávame až potom, čo je všetko zapečatené, uzatvorené, ale to sa už týka inej diskusie. Pokiaľ ide o označovanie oviec, a to, čo ste spomenuli, ale predsa len je tu špecifikácia, ktorá sa týka mojej krajiny, Írska. A istotne viete, že tu teda sú určité problémy, pokiaľ ide o konkrétny aspekt zákona o zdraví zviera, ktorý ste spomenuli, ktorý uvaluje požiadavku tej, toho 30-dňového testu pred tým, e, pred tým presúvaním zvierat, pokiaľ ide o TB, tuberkulózu a e, pokým tu teda nebol takýto test už v predchádzajúcich 6 mesiacoch. Ja som sa rozprávala s expertami, s farmármi, s polnohospodármi a tu všeobecný konsenzus, že ide tu teda o taký e, necielený prístup v podstate a lepšie by bolo, keby sa riešili problémy Eh, čried, kde sú tieto choroby, pretože v podstate veľké množstvo čried nemá problém s tuberkulózou, ale máme problém s, tebe s tuberkulózou, ktorú treba riešiť. Takže mali by sme to riešiť takto cieľene a podľa môjho názoru tu teda máme dve možnosti. Už sme tu mali diskusie na úrovni koordinátorov, pokiaľ ide o oddialenie, odročenie tohto procesu ale podľa mňa by bolo lepšie, ak by sme to teda vyriešili a bolo by dobré, ak by ste túto otázku riešili prostredníctvom zacieleného prístupu tých čried, kde sú problémy, alebo rozšíriť to pravidlo 6 mesiacov na obdobie 12 mesiacov, pretože sú to aspekty, ktoré môžu mať veľký dopad na úrovni farmárov, pokiaľ ide o byrokratické zaťaženie a finančné zaťaženie aj pokiaľ ide o trh so živými zvieratami. Ja viem, že toto je jeden z viacerých problémov a všetky sú dôležité, je veľmi dôležité, aby sme to vyriešili. Takisto je veľmi dôležité, aby sme tu mali aj zúčastnené strany zaangažované, takže mňa by, mne je dôležité, aby ste to vy dosiahli. My potrebujeme, aby všetci farmári s týmto súhlasili a spolupracovali. Poviem to veľmi na rovinu. Momentálne to tak jednoducho nie je. Oni to vnímajú ako niečo nevítané niečo vnúcovanie do mm, ich biznisu a zároveň si však uvedomujú, že treba riešiť ten problém týkajúci sa tuberkulózy. Ďakujem pekne aj ja, e, pán kolega Keleger. Ďakujem pekne. Ja nie som členom výboru, ale mňa špecificky zaujíma táto záležitosť. Pár bodov z mojej strany, na to, aby som zistil viac informácií. Predovšetkým teda, pokiaľ ide o ten konzultačný zdravotný proces, ktorý sa týka zúčastnených strán. Bolo tu, bola tu veľká miera určitých problémov, pokiaľ ide o tento konkrétny návrh, práve pokiaľ ide o to uvalenie, ktoré to predstavuje pre malé e, farmárske podniky v Írsku. Bez pochyby tuberkulóza je problémom, ktorý treba riešiť, pokiaľ ide o vykorenie tejto choroby, ale tu nejde o cieľenie tých vysokorizikových čried. Toto sa zacieluje na nízkorizikové čriedy podľa môjho náhľadu a e, takto sa vyjadrujú aj ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú. A treba si uvedomiť, že tu vlastne hovoríme o posunu z testu na 6-mesačný test týchto čried a zasadím to do kontextu. E, v Írsku sa môže zviera presúvať 4 až 5 krát predtým, než ho nakoniec e, je teda zabité a ja si myslím, že toto by malo negatívny dopad práve pokiaľ ide o tie malé farmárske biznisy, ktoré sa snažia predať svoje zviera čo možno najskôr a nechcú mať takýto vopred plánovaný proces predaja. Ja si myslím, že čo potrebujeme aby sme počuli nejaké konkrétne dôkazy, prečo prechádzate z ročného obdobia na 6-mesačný e, o takýto test, ktorý sa týka pred alebo post e, presunový test a že sa to takýmto spôsobom zdôrazňuje, berúc do úvahy jednotlivé názory za krajiny. Ako povedala aj pani poslankyňa McGuinness, farmári v Írsku chcú vykoreniť tuberkulózu, eh, aj tuberkulózu hovedzieho dobytku a eh, na tom strácajú veľmi veľa, pretože musia platiť na liečbu a, na, a musia platiť aj tie testy samotné, takže chcú eradikovať túto tuberkulózu, ale to môže mať veľmi vážny dopad, pokiaľ ide o tie malé podniky. A takže ja by som apeloval, aby sme boli obozretní, premysleli si to a, zúčastnili, a, a podporili diskusiu s účastnenými stranami. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Sander. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne za zorganizovanie tejto diskusie. Ja by som rada zdôraznila tú potrebu ponechania určitej flexibility, aby sme neboli príliš rigidní, aby sme dosiahli výsledky. E, uvediem konkrétny príklad. Pokiaľ ide o kategorizáciu chorôb, pokiaľ ide o dobrovoľný program, pokiaľ ide o eradikáciu uh, tejto horúčky, toto bolo uvalené zo strany jedného štátu, ktorý chcel eradikáciu a takýmto spôsobom sa ide bojovať proti všetkým stereotypom, ktoré sa nachádzajú na území tejto krajiny. Avšak boj proti tomuto ochoreniu ide cestou vakcinácie a nemáme v súčasnosti k dispozícii vakcínu v Európe na to, aby sme e, vykorenili celý tento stereotyp. Takže to riziko by v podstate bolo e, také, že by sa v podstate znásobili požiadavky, pokiaľ ide o jednotlivé situácie, nielen tým, že by tu boli prezentné viaceré stereotypy, alebo že by tu bola teda aj možnosť bojovať alebo nebojovať proti tejto chorobe. Takže sa chcem spýtať konkrétnu otázku, ako chceme vyriešiť jemnejšie riešenie, že by sme išli po jednotlivých stereotypoch, či by tieto kroky nemali byť robené na úrovni Európskej únie alebo na inakej, nejakej inej úrovni. A ďalšia vec, Myslím si, že na to, aby takáto sanitárna legislatíva bola úspešná a účinná, je dôležité, aby tu bola určitá miera adaptácie. A mňa by zaujímalo, či sa teda komisia zaujíma nad tým, že by sa išlo cestou reglementačnej potreby, práve pokiaľ ide o sústredenie sa na výsledky a nie na prostriedky. A to znamená, zaintegrovalo by sa do legislatívy e, programy, ktoré by mali efekty ekvivalentné tým, ktoré sa cília iným spôsobom. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Mec. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť po anglicky. Na to, aby sme sa vyhli masívnemu zabíjaniu zvierat, ktoré sa momentálne e, realizujú teda v celej Európe, kde sa objavia choroby, pokiaľ teda ide o zdravie zverat a pokiaľ ide aj o bezpečnostné otázky. E, skôr by sme potrebovali prevenčné opatrenia, napríklad zníženie množstva priemyselného farmárčenia, ktoré je takisto zodpovedné za to, že sa tu šíria a rozvíjajú takéto druhy chorôb. Takže moja konkrétna otázka adresovaná na komisiu by bola, ako zdravie zvierat a blahobyt zvierat je inkorporovaný e, v tom koncepte udržateľnosti v rámci Európskeho Green Dealu. A ďalšia otázka, hovorili sme tu teda o presúvaní zvierat, presunie zvierat. Máme snáď dojem e, na to, aby sme zabezpečili zdravie zvierat. Máme tu e, dojem, že tie kontroly zdravia zvierat na úrovni členských štátov sú dostatočné? Ďakujem pekne, pán kolega Buda. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Áno, aj vy ste hovorili o Africkom mori, ošípaných, e, Mňa by teda zaujímali možné opatrenia, ktoré sa v jednotlivých týchto prípadoch príjmajú. Poukázal by som na jednu skutočnosť. Ide teda o konkrétne problémy v tom zmysle, že je tu hypotéza, ak takáto choroba v podstate sa objavuje v tak veľko, vo veľkom množstve, alebo celoplošne, či skutočne komisia počíta s kapacitou spalovania takýchto zvierat, veď predsa tieto nemôžu byť zakopané. Zakopať ich to nestačí, podľa môjho názoru, teda v tom prípade, že by ten vírus sa mohol objaviť opakovane. Preto by som sa spýtal, ako je možné, že napríklad máme v Polsku už istú dobu vtáčiu chrípku a Máme tu aj častokrát infikované meso napríklad v Rumunsku. Prečo sa tu nezasiahlo e, bezprostredne napríklad na e, porážkárniach e, a prečo sa tieto produkty objavili ešte aj v iných krajinách. To znamená, je síce všetko pekné, keď takto na tieto opatrenia poukážete na papieri, ale potom v realite sa to nerealizuje. Kolege Russen. Ja. Nech sa páči, kolegyňa. Pán kolega, pardon. Ďakujem pekne. Ja sa vyjadrím k tomuto sektoru za našu krajinu, za Holandsko, pokiaľ ide o polnohospodárov. E, e, títo sa sťažujú, že tieto nové návrhy môžu do istej miery paralizovať aktivity polnohospodárov. Hovorím tu teda predovšetkým, pokiaľ ide o výmenu zvierat táto paralýza teda súvisí napríklad s tým, že do akej miery teda počítame s tou karanténou na, na úrovni 30 dní, s tým sa teda počíta, zatiaľ čo teda táto e, karanténa ako taká v podstate nie je potrebná, mm, pokiaľ ide o zvieratá chované na voľno, E, pretože tam nie sú nejaké konkrétne opatrenia, ktoré by si vyžadovali takéto postupy. Máte nejaké konkrétnejšie e, vysvetlenie k tomu, tým opatreniam, pokiaľ ide o tú karanténu 30 dní, a či to je skutočne potrebné v prípade tohto ochorenia. Äh, Ďakujem pekne. Ak nemáte žiadne dodatočné otázky, tak by som dal slovo nášmu hostovi. Poprosím vás, môžete zareagovať. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi v prvom rade zareagovať teda na otázku od kolegyne z Írska alebo kolegov z Írska. O čo nám ide? Ja si myslím, že všetkým nám ide o to, aby sme eradikovali tuberkulózu v Írsku. V súčasnosti máme dva členské štáty, kde tá situácia definitívne nie je v poriadku od budúceho roku to teda, od budúceho mesiaca to už bude iba jeden štát. Chceme pomôcť Írsku a preto venujeme teda, sme vyčlenili veľké množstvo finančných prostriedkov Írsku na to, aby sa eradikovala tuberkulóza. A jeden teda z tých dôvodov, ktoré tu boli zdôraznené aj z vašej strany, je ten, že máme tu pohyby dobytka. Nie je tu nemecký preklad? Yeah, no. yeah. Okay. Okay. Či predsa? Dobre, už to funguje. Ja som práve e, povedal, že jeden teda z tých dôvodov, ktoré tu boli zdôraznené, je, že sú tu pohuby, pohyby, presuny zvierat v Írsku a toto je teda jeden z dôvodov, ak nie jeden hlavný, že prečo je veľmi ťažké eradikovať tuberkulózu v Írsku a za ostatné roky sme teda vyčlenili viac ako 10 miliónov eur e, za rok, aby sme pomohli Írsku eradikovať túto chorobu. Ale budeme v tom pokračovať aj naďalej. Čo sme teda doposiaľ dosiahli, e, je založené alebo sa zakladá na e, usmerneniach OID a takisto máme skúsenosti, pokiaľ ide o jednotlivé programy eradikácie, ktoré sú financované zo strany Európskej únie a samozrejme aj E, všetky tie možné výnimky e, za minulé obdobie viedli k tomu, že tu boli oddialovania, odročovania týchto testov, pokiaľ ide o preskriptívny charakter týchto pravidel v rámci nového delegovaného aktu. To nevstúpi do platnosti teraz, vstúpi to do platnosti až v apríli budúceho roku. To znamená, že keď tie čriedy boli testované za ostatných 6 mesiacov, tak, neboli potrebné, tak nie sú potrebné individuálne testy, pokiaľ ide o presun týchto zvierat, tak sa to týka konkrétneho regiónu. Ak sa nachádzate v regiónu, kde, ktoré je viac infekt, kde tá choroba viac rozšírená ako v iných. Takže toto sú konkrétne detailné pravidlá, nemusím teraz hovoriť o jednotlivých problémoch, nemusím teraz hovoriť o detailoch, ale, ale možno tým prost, našim programom sa nájde nejaké riešenie, pretože my aj naďalej budeme teda financovať program eradikácie e, v roku 2020 v snahe pokúsiť sa pomôcť viac írským farmárom, ktorí potrebujú riešenie v zmysle eradikácie TB a my teda s veterinárnymi službami sa usilujeme všetci, aby sa to v Írsku vyriešilo. Pokiaľ ide o otázku eradikácie programu. Gluten, I'm sorry. For, for gluten there are indeed... Pokiaľ ide o katarálnu horúčku, tak eh, pokiaľ ide o tých 24 serotypov, Európska únia je postihnutá niektorými, tý, niektorými týmito stereotypmi. Napríklad Francúzsko má jeden alebo dva odlišné stereotypy a skutočne musíme robiť uistiť sa, aby prostredníctvom vakcinácie farmári neboli postihnutí týmto ochorením, respektíve tie ich zvieratá. V minulosti sme mali veľkú epidémiu, ktorá sa prehnala Francúzskom a potom išla smerom Belgicko, a Holandsko a prostredníctvom vakcinácie sa nám teda podarilo pomôcť našim e, farmárom, aby neutrpeli nejaké vážne straty zvierat. Aj naďalej budeme poskytovať potrebnú podporu, ktorá je potrebná na to, aby naši farmári sa vyhli devastačnému, devastačnému dopadu tejto choroby v Európe a prostredníctvom teda klimatických zmien, zdá sa, že pravdepodobne bude to stále viac postihovať e, severnú časť Európskej únie. Pokiaľ ide o priemyselné farmárčenie a pokiaľ ide o zdravie zvierat, e, je tu určité prepojenie. Vrátime sa k tomu, pokiaľ ide o Green Deal a tzv. stratégiu staniera z farmy na tanier. To je to určité prepojenie, ako som už povedal, toto prepojenie nie je obsiahnuté v tomto nariadení, ale myslím si, že som to povedal celkom, pomenoval jasne v rámci tej prvej priesvitky. Toto e, nariadenie nerieši konkrétne teda zdravie zvierat alebo všeobecné podmienky zdravia zvierat a bude to poriešené skôr v rámci tej stratégie z farmy na tanier, ktorú komisia e, ešte pred letom spustí. Pokiaľ ide o Africký mor, to je veľký problém. Možno môžem reagovať na to neskôr, pretože budem neskôr prezentovať aj situáciu, pokiaľ ide o prípad tejto choroby v Európskej únii. A som presvedčený o tom, že v rámci tejto prezentácie budem Eh, reagovať aj na to, čo ste sa pýtali. A teraz pokiaľ ide o tie 30-dňové karantíny, pokiaľ, karanténa, pokiaľ ide o pokiaľ ide o telacie meso, myslím, že účel tohto pravidla je, aby sa tieto veci zjednodušili, Zatiaľ čo ponecháme čo možno najväčšiu úroveň zdravia zvierat naprieč Európskou úniou a kombinujeme jednotlivé predpisy komplexné do dvoch konkrétnych aktov. Robíme to v súčinnosti členskými štátmi a chceme aj naďalej eh, byť nápomocní a chceme dodržiavať tie vysoké štandardy zdravia zvierat a chceme podporovať pomáha tým členským štátom, kde sú ťažkosti, pokiaľ ide o dosahovanie dobrého pozitívneho štatútu zvierat, ako napríklad pokiaľ ide o Írsko a tuberkulózu, ale aj iné štáty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto detailnú reakciu na naše otázky. Otázka z mojej strany a potom objasnenie. Vítam to, čo ste povedali, že ste ochotní e, byť v kontakte s predstaviteľmi farmárov, že sa budete snažiť hľadať a výsť im riešenia a výsť im v ústrety a moja pripomienka, pokiaľ teda o financovanie, financovanie eradikácie, toto teda e, ide z fondov Európskej únie, ale aj z národných fondov a pokiaľ je rok 2014 12,7 e, milióna bolo vyčlených, začal čo na rok 2020 je 4,5 milióna, takže človek by si bol pomysle, že kde je nárast počtu chorôb, že aj finančné dotácie e, narastú a nie, že budú tu škrty. To je len také, taká pripomienka. Ja viem, že sú tu viaceré tlaky na ten rozpočet, takže zoberiem vás za slovo a dúfam, že sa stretnete s predstaviteľmi týchto farmárov a urobíte všetko preto, aby sa táto choroba eradikovala za účasti všetkých zúčastnených strán. Áno, urobím tak. Pán kolega naozaj tiež veľmi, po, o, veľmi rýchlo, veľmi stručne. E, vítam e, váš pohľad a vaše názory, aké to bude mať dopady na e, farmárov a ich e, rodiny. E, tí, ktorí musia porážať svoj dobytok, vznesli veľké obavy. Sú tu zvýšené aktivity na testovanie, na mieru e, zisťovania a e, mali by e, všetci vlastne zvyšiť svoje príspevky, tak národné rozpočty ako aj z EU. Takže by mali dostať viac, aj by sa zistilo teda viac, ale keď sa pozrieme na tieto číselné údaje, tak to bude menej naozaj to vyzerá tak, že celú tú schému eradikácie majú hradiť samotní farmári a to je nespravodlivé. Môžeme vám dať k dispozícii tieto údaje pre Valencia v Eh, Írsku, že smerom nahor mm, a nie eh, nadol. Chceme eradikovať eh, tuberkulózu v Írsku a urobíme všetko, aby sme pomohli príslušným orgánom nastaviť program, ktorý by bol prispôsobený špecifickej situácii v Írsku aj s tou podmienkou tam presunov zvierat 5-6 krát počas ich života, kým sa dostanú na bytunok. Ešte kolega Flanagan, ale naozaj veľmi stručne. Budem rýchly. Chcem povedať, že je výborné, že máme taký, takúto podporu pre e, návrh, ktorý pochádza od skupiny GUE. E. E, bude to na podporu všetkých. Len aby som vás informoval, koordinátori dnes o dva mesiace predlžili eh, lehotu na podávanie námietok k tomuto balíku, takže ešte stále máte príležitosť diskutovať. Prejdeme teda k bodu programu 11, výmena názorov s eh, komisiou na tému Africký mor ošípaných. Viete, že v rôznych členských štátoch sa vyskytli tieto prípady, najmä v Bulharsku, Rumunsku, Litve, ale aj v Poľsku. Včera mi napríklad referovali, že tam uh, už uh, sa vyskytli prípady 12 kilometrov od hraníc, e, od Nemecka. Takže takmer každý deň dostávame nové správy o tom, ako sa to šíri je to teda veľmi aktuálna téma, ktorá môže mať veľmi závažné dôsledky. Dám vám hneď slovo e, na to, aby ste nám osvetlili situáciu v Európe a opatrenia, ktoré príjma komisia. Ďakujem pekne, pán predseda. Prejdime si nasledujúce eh, eh, veci, aký je to eh, vírus, aká je globálna situácia, ako vyzerá situácia v EÚ, aké úspechy sme doteraz dosiahli a aké sú tie známe long distance jumps a potom ešte tie iniciatívy uvediem, ktoré sme v komisii prijali už pred mnohými rokmi v záujme riešenia tejto problematiky. Takže aký je to vírus, ale nebudem zachádzať do detajlov na 100% je smrteľný, keď sa ním zvieratá nakazia. Takže je to veľmi účinný vírus, ktorý takmer 100% postihnutých zvierat zabíja. To je veľmi dôležité vedieť aj v súvislosti s manažmentom divých, eh, diviakov. Eh, takže a až kým nie sme si istí, že nie sú v tom areáli, tak e, vlastne ich je potrebné e, zabíjať. Nie je k dispozícii vakcína pre ne. Takže diviaky. Ako sa dostal tento vírus do Európy? Je široko rozšírený v Afrike, je vlastne všade zaznamenaný jeho výskyt. Takže široko rozšírený v Afrike a dostal sa sem cez krmné zmesy viac než pred 30 rokmi no, aj medzinárodnými e, e, letmi, teda zvyškami z medzinárodných letov, kuchynskými s výškami, e, ktoré vlastne um, boli nimi chované v minulosti e, zvieratá z e, Gruzínska napríklad teda z Mozambiku, z výšky nejaké, nimi boli v Gruzinsku nakrmené zvieratá a potom sa to začalo z Gruzinska šíriť pomaly, ale isto smerom na sever e, do populácie diviakov a e, je teda nakazené meso e, z nich. V januári 2014 bola bol prvý výskyt zaznamenaný na hranici medzi Polskom a Litvom a vidíte, ako sa táto choroba rozširuje mesiac po mesiaci a hore vidíte regióny, ktoré sú postihnuté v modrom EU a v oranžovej farbe vo zvyšku Ázie. A vidíte, že ku koncu roka 2018 to sa začalo rozširovať aj v Číne a odtiaľ sa tento vírus rozšíril do celej juhovýchodnej Ázie. Takže celý, e, celá južná časť Ázie je infikovaná vírusom afrického moru ošípaných. Ako vyzerá situácia v EÚ tento rok? teda v roku 2020. Vidíte tie zelené bodky, tie reprezentujú e, diviaky, nakazené diviaky, ktoré boli e, zistené a žlté e, bodky sú oblasti infikované. Vidíte, že krajiny ako Estonsko, Lotyšsko, boli masívne napadnuté pred viacerými rokmi a diviaky tam medzičasom boli takmer úplne eradikované, už ich len veľmi málo zostalo v týchto regiónoch, takže tam sa neobjavujú teraz infekcie fariem. Estonsko pred 2014 malo viac než 1400 fariem a teraz ich má Estonsko už len nejakých 130 s vysokými bezpečnostnými požiadavkami e, okolo fariem, aby nebol možný kontakt s okolitou prírodou. Vidíte, Rumunsko a Vlasko e, veľmi postihnuté oblasti. E, sú to najmä zvieratá chované e, v záhradách e, a otvorených chovoch kde sú veľmi malé bezpečnostné opatrenia, takže Bulharsko-Rumunsko e, veľmi postihnuté. Vidíte tú oblasť okolo Maďarska, Slovenska, Ukrajiny Eh, tam tiež je eh, veľa divia infikovaných v lesoch. A potom máte malé bodky na juhu Belgická, kde lesy eh, sú infikované ľudským faktorom a Belgičania a Francúzi sa snažia prijímať opatrenia a teda po prijatí opatrení už vírus tam necirkuluje a tiež v Českej republike rovnako tak, ako to bolo v Česku a v Belgicku, sa to teraz objavilo v Poľsku, nedaleko nemeckých hraníc, kde došlo k infikovaniu eh, v lesoch. Prečo to vieme a prečo to je práve tam a nie niekde inde. K tomu sa ešte neskôr dostaneme. Ale tu vidíte, že Česká republika začiatkom minulého roku bola deklarovaná za neinfikovanú belgické autority tým prechádzajú teraz. Takže toto sú výskyty nákazy minulý a tento rok vidíte veľký počet e, výskytu nákazy v domácich chovoch, e, v Rumunsku, e, v tom modrom stĺpčeku. Začalo sa to v povodí delty Dunaja a Rumunsko na hraniciach s Ukrajinou, teda sa to rozšírilo cez celé e, Rumunsko. Vzmime si teraz ako príklad Českú republiku. Podobná situácia sa vyskytla v Belgicku a teraz v Poľsku tiež sa tam objavila táto nákaza e, prinesená, respektíve zavlečená sem ľudským faktorom. Nejako sa im podarilo infikovať mm, diviaky, možno nejakým infikovaným mesom, salámov, niečím iným, niečím, čo vlastne nemalo vôbec sa dostať do Európskej únie, ale objavili to, prišli na to hneď na začiatku a <clears throat> postrieľali diviakov. a čakali teda, teda ne, e, nepostrieľali hneď e, všetkých diviakov, ale e, pozreli sa najprv na situáciu Mm, diviaky sú zvery, ktoré sa nepohybujú nejako veľmi extenzívne z oblasti, v ktorej eh, žijú. Takže v tých príslušných oblastiach v Českej republike tie boli oplotené a eh, nechali tie diviaky umrieť na chorobu alebo ich eh, zabili tá oblasť bola prázdna, takže tam to nevedelo dlho eh, prežiť. Takže Česká republika bola už prehlásená za neinfikovanú. Ten vírus v mŕtvom zvierati môže prežiť do 6 mesiacov. Eh, jeden, eh, jednou z dôležitých úloh príslušných orgánov je tie mŕtve trupy zvierat e, z lesa odstrániť. Ako som povedal v Belgicku, to isté. Bolo potrebné rozšíriť e, hradenia, pretože sa choroba rozšírila aj za e, oplotené oblasti vytvorili tiež hradené oblasti na juhozápade, najmä aby sa ochránilo Francúzsko, aby sa zabranilo tomu, že sa nákaza bude šíriť do Francúzska. Aj Francúzi na svojej strane e, si e, ohradili plochy e, a v týchto oblastiach, teda aby sa nemohla choroba rozšíriť, nakaza rozšíriť do týchto oblastí. Samozrejme, e, má to veľmi e, devastujúci účinok na e, zvieratá samotné, ale aj na celé toto odvetvie v novembri boli vyselané aj príslušné veterinárne orgány priamo na miesto. A pracuje sa v laboratóriách, v inštitúciách, ktoré E, veľmi dobre sa rozumejú do toho, ako to e, funguje v jednotlivých oblastiach a, a ktoré vedia, aké opatrenia treba prijať, aby sa e, zabranilo šíreniu nákazy. Hm, vieme, teda všetci majú určité pokyny a čo tu robíme, teda pokračujeme mm, tej regionalizácie, aby sme zabránili šíreniu nákazy aby nedošlo k vypuknutiu nákazy vzhľadom na legálne obchodovanie. Eh, pretože tie prípady doteraz, ktoré sa objavili, eh, vznikli následkom nelegálnych aktivít. A všetky príslušné orgány minimálne dvakrát za eh, mesiac sa kontaktujú a niektoré aj na každodennej báze. Aké sú teda dopady, ako vidíte, ohrozuje to nie len e, celý e, druh, ale aj celú, e, celé voľne žijúce zvieratá v Európskej únii a má to negatívny dopad vzhľadom na tie reštrikcie a na zákaz obchodovania uvalený na niektoré krajiny v tejto súvislosti. Aj v Amerike, v Amerike sú si vedomi tohto problému aj v Austrálii, v, na Novom Zélande. A e, majú tam kampane na e, zvýšenie povedomia, aby sa zabránilo absolútne tomu, že táto nákaza sa dostane na ich kontinent. Takže ak si pozrieme dopad, ktorý má situácia na náš obchod, na výrobu e, mesa 2600 e, miliónov, ošípaných bolo e, porazených v EÚ. Ale vrátim sa k tomu a dostanem sa teda k tomu ešte neskôr vo svojej prezentácii, aby ste si vedeli predstaviť, ako to vyzerá s nedostatkom mesa v Číne. Číňania e, oznámili, že 27 eh, miliónov tón ošípaného, teda mesa ošípaných, eh, im chýbalo tento rok. Čiže 27 miliónov tón eh, mesa z ošípaných budú postrádať tento rok. Takže budem tam chýbať bravčové. v auguste 2019 mm, e, tam situácia teda nákaza vypukla. Vidíte, ako rýchlo sa rozšírila cez azijský kontinent. Takže e, sú tam e, obrovské štruktúrálne zmeny vôbec po vo farmách ošípaných, všade na svete. Aké sú hlavné iniciatívy EÚ v súvislosti s africkým morom ošípaných? Sme dobre pripravení. Ako náhle sme zistili, že africký mor ošípaných sa blíži k e, regiónom blízkym Európe, um, prijali sme, teda začali sme byť iniciatívnymi Začali sme e, sledovať situáciu okolo hraníc, updatovali sme e, vedecké e, poznatky, kontroly na hraniciach, viaceré kombinované iniciatívy sme začali, aby sme to povedomie zvýšili, najmä v pohraničných obraz, oblastiach. Posilnili sme aj veterinárne opatrenia, tiež sme e, e, naštartovali je vtát platforma OEI e, a F, FAO, aby sme povedomie nielen v EÚ zvyšili, ale e, aj na celom kontinente e, v súvislosti s Africkým morom ošípaných. Na mape to tu vidíte a možno to o chvíľočku bude ešte jasnejšie, že je tu stále ešte taká čierna diera v Európe. Bielorusko, ktoré zatiaľ nepotvrdilo žiaden výskyt nákazy, žiadne ohnisko nákazy, ale veľa infikovaných e, zvierat v Poľsku, v e, Litve, čiže v krajinách blízkych Bielorusku sa vyskytlo, takže toto bude e, potrebné e, riešiť. A minulý týždeň som sa e, stretol s bieloruským ministrom poľnohospodárstva e, počas podujatia v Berlíne a snažil som sa mu pripomenúť túto otázku transparentnosti v Európe a že je teda lepšie potrebné venovať sa riešeniu týchto ohnízk nákazy. Takže čo robíme? Kontroly, transparentnosti transparentní, sa snažíme byť. Prezentácie e, sa nachádzajú na našej webovskej stránke, takže môžu byť e, samozrejme dané k dispozícii všetkým, ak potrebujete. E, EFSA tu tiež zohráva dôležitú úlohu. Dve nové okiny e, vyšli a boli zverejnené, ktorých účelom je pomoc pri riešení tohto problému. Rozdielme si EU na regióny, zóny a členské štáty sú si veľmi dobre vedome toho, čo tieto farby na mape znamenajú, len aby sme si to pripomenuli, tie červené oblasti, to sú oblasti, kde e, ohniska nákazy sú vo farmách a tiež e, v diviačej zveri. E, vírus tam cirkuluje, potom tu máme eh, oblasti eh, rúžovej, sito-rúžovej, to sú oblasti, kde nákaza bola zaznamenaná len medzi diviakmi. Tam sa príjmajú opatrenia v súvislosti s biobezpečnosťou, nie je to vo farmách. A potom máte tu tie modré oblasti, to tiež súčasťou e, infikovanej oblasti, ale je to vlastne akási nárazníková zóna. Prečo? Ako náhle sa e, zistí vypuknutie nákazy, tak v tejto modrej oblasti každý zastrelený diviak alebo uhynutý diviak musí poputovať do laboratória na e, preskúmanie, aby e, sa zabránilo rozširovaniu choroby pohybom diviakov. E, ak sa nezabezpečí oblasť, tak sa e, vlastne pohybom diviakov e, mm, choroba bude rozširovať o 2 km za e, deň a preto sú tieto modré zóny veľmi dôležité. A ten zvyšok únie je prakticky neinfikovaní a zaručujeme im, že nebudú infikovaní vzhľadom na tieto modré zóny, ktoré to zabezpečujú. Takže medzi tými neinfikovanými môžu normálne prebiehať obchody, um, a um, aj s krajinami, ktoré uznávajú naše rozdelenie na tieto regióny. Kanada, viaceré krajiny eh, na svete to uznávajú, žiaľ, ale nie zatiaľ všetci obchodní partnery, ale mnohí z nich. A tí, ktorí e, neuznávajú, tí e, samozrejme by e, nekupovali ani meso z Nemecka, ak by sa tam čo len jeden diviak našiel u zahynutí. Takže preto máme toto rozdelenie na e, regióny. E, to sa neustále aktualizuje dvakrát do e, mesiaca a vždy prispôsobujeme, aktualizujeme toto rozdelenie na regióny, aby sme ochránili našich farmárov a dovozy, teda ich vývozy do tretich krajín. Tu vidíte rúžové, modré, Eh, oblasti mm, Belgicku, Poľsku. Hovoril som tiež o, o týme odborníkov. Mm, boli vo všetkých týchto krajinách, ktoré vidíte na folii, tiež v tretich krajinách, ak teda je požiadavka. Napríklad boli v Srbsku koncom minulého roka, pretože Srbsko bolo tiež ohniskom nákazy. A robí sa teda audit, aby sa zistilo, či štáty aplikujú príslušné usmernenia riadnym spôsobom. Hovoril som aj o GFTAD. To sa týka e, celého európskeho kontinentu. A vidíte, od 2014. do dnes e, so všetkými šéfmi veterinárnej správy všetkých dotknutých e, krajín diskutujeme všetky aktuálne otázky, počnúc o tých najdôležitejších najdôležitejších, e, a síce e, management e, populácie diviakov a tak ďalej. Takže zdieľame naše skúsenosti. Všetko toto si môžete prečítať na našej webovskej stránke. Dokonca sme mali aj dvojročné stretnutie, teda každé dva roky stretnutie na ministerskej úrovni tu vidíte fotografiu z, z mm, samitu Agri a Envy mm, ministrov pre poľnohospodárstvo životné prostredie. Ostatné stretnutie tohto formátu bolo v Sofii v septembri. A počas zeleného týždňa minulý týždeň v Nemecku v piatok sme mali konferenciu, ktorá bola globálnejšia než teda len s európskou účasťou. Aj ministri z Japonska, z Kórei sa tam zúčastnili viac než 25 ministrov. Komisár pre poľnohospodárstvo, a môj komisár samozrejme tiež boli uh, účastní. Bola to konferencia na vysokej úrovni a išlo o zvýšenie povedomia na politickej úrovni o, o nebezpečenstve afrického moru ošípaných. E, vidíte, že sa na konferencii zúčastnilo takmer 50 delegácií z rôznych eh, krajín a tiež delegácie za eh, rôzne organizácie. Musím povedať, že žiaľ um, priestory, miestnosť, v ktorej sa konferencia konala, bola uh, príliš malá. A závery tohto stretnutia uh, boli nasledovné. Vysokú prioritu má problematika potravinovej bezpečnosti. A vedome používam tento termín. Tento rok bude určite problém s bezpečnosťou potravín v Ázii. Len Čína 500 eh, miliónov ošípaných musela utratiť umreli následkom nákazy. Takže tieto už v Číne neexistujú tie zvieratá a tým pádom e, sme zaregistrovali dosť významné e, zmeny globálne v počte zvierat. A samozrejme ide tu o globálne kroky, ktoré bolo treba prijať. A vakcína, ktorá by sa uplatnila, uplatniť, tak um, ťažko by sa vlastne mohla uplatňovať v takýchto podmienkach. A videli sme síce prípady, kedy sa v menšej miere dali na menšom území uplatniť takéto princípy, ale treba, keď ide o veľké plochy, tak v lesoch proste úplná eradikácia v tomto zmysle nie je možná. A tým pádom v lesoch stále pretrvávajú, existujú tieto diviaky. Takže ehm, treba ešte samozrejme pokračovať vo výskume a zdieľať výsledky nielen v Európe, ale aj celkovo. Viackrát sme nakoniec už spomínali, že treba naozaj globálne riešiť túto chorobu. A spomínal som aj spoluprácu s Amerikou, je to veľmi dôležité, teda v oboch Amerikách, severných a severnej a južnej, sa tomu venuje pozornosť a dôležité je, aby sa uznala regionalizácia. Takže aby bolo jasné, že ktoré regióny sú už bez ochorenia a transparentnosť je absolútne nutná v tomto zmysle. E, viac informácií o týchto veciach zistíte na našej webovej stránke. A jeden z rečníkov na minulotýždennej konferencii napríklad hovoril o tom, ako bude vyzerať v Číne polnohospodárstvo na úrovni fariem, a to už čoskoro, že tam budú veľké farmy, úplne izolované, že okolo proste nebudú žiadne voľné divožijúce zvieratá a ľudia pri vstupe na farmu budú musieť prejsť kompletnou dezinfekciou prv, a prv, než budú opúšťať e, tieto priestory, taktiež musia prejsť dezinfekciou osoby. Ide o to, aby e, proste to bravčové meso bolo veľmi kvalitné. Pričom vieme, že v Číne sú proste oblasti, kde žije voľne divoko žijúci diviak. Ale výskum sleduje situáciu a pokiaľ ide o členské štáty EÚ, tak samozrejme je to téma, ktorá je predmetom veľkej pozornosti odborníkov. Členské štáty E, sa snažia okamžite riešiť výskyt ochorenia a snažia sa e, od chovov čo najďalej držať, e, teda ak sa vyskytne nejaké ohnisko, tak je snaha príslušných orgánov veterinárnych, aby to ohnisko bolo držané čo najďalej od chovov. Vieme, že aj influenza sa opäť začína objavovať a vieme, že H5N1, H5N8 sa tiež začali objavovať tieto vírusy a 31. decembra sa už objavilo tieto vírusy. Niektoré krajiny už boli Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Česká republika, tam bol výskyt zistený. Potom až dole do Turecka to pokračovalo. Nejde o veľké farmy, ktoré sú infikované vírusom H5N1. Hlavne, a to ale ide smerom zo severu Ruska. A vlastne je to kombinácia viacerých vírusov v oblasti arktickej a tam sa to vyskytlo koncom minulého roka. Čiže tam ten ruský kmeň a africký kmeň týchto vírusov a tie zvieratá proste prenášajú ten vírus smerom na juh. Vidíte to nakoniec aj e, na tomto zobrazení Ukrajina, Polsko, e, Slovensko, Česká republika a Ukrajina samozrejme a tam to bolo zistené a tiež to vedie k tomu istému procesu, ako sme spomínali, že v podstate ide o utrácanie tých e, zvierat, ktoré, e, kde boli teda zistenia, zistené ochorenia. A tieto údaje, ako vidíte, sú k dispozícii pre členské štáty. Dá sa o nich diskutovať. Tu sú opatrenia, ktoré sa uplatnili a e, nemá to ale dopad na osoby. Proste nie je to prenosné na e, ľudí. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto komplexnú prezentáciu, ktorá sa týka afrického moru ošípaných. A aj aviárnej influenzy. A teraz, nech sa páči, otázky. Pani Sanders, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto prezentáciu kompletnú. Reagovali ste na viaceré otázky, ktoré sa my pýtame a preto by som predovšetkým chcela iba spomenúť svedectvo a povedať vám o znepokojení zo strany poľnohospodárov, práve pokiaľ ide o môj región. Ja som vo, z východu Francúzska, to znamená blízo hraníc s Belgickom a jedna z tých hlavných otázok, ktoré sa pýtame aj my, je, že či tá bariéra, ktorá bola pripravená, je dostatočne účinná, či skutočne ponúka nejaké garancie. Možno by ste nám mohli povedať aj vy, akým spôsobom to sledujete. Vo všeobecnejšom duchu je pravdou, že tu je znepokojenie zo strany polnohospodárov, ktorá nie je opodstatnená a e, vzhľadom, že sme tu mali takúto krízu dodatočnú, tak vlastne e, viete, ako polnospodári už reagujú na tieto obavy. A ešte takisto, pokiaľ ide o môj región, pokiaľ ide o východ Francúzska, možno sa to týka aj iných e, regiónov v Európe, dnes treba povedať, že máme tu nadmernú nadpopuláciu e, diviakov a toto takisto bez pochyby môže byť niečím, čo zjednodušuje šírenie takejto choroby a teda otázka je, že či Európska komisia bude intervenovať, akým spôsobom. Ďakujem. Danke, kolege Ďakujem pekne, pán kolega Bušman. Ja, Dank. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán predstaviteľ komisie. Ďakujeme pekne za vaše slova od roku 2007 vidíme, že tento vírus je už v európskych krajinách a tento vírus je vysoko nákazlivý a prežíva teda aj v hlboko zmrazenom mese a v spracovaných výrokoch ako párky, alebo dokonca aj v uhynutých telách zvierat. Už kontakt telesný stačí na nakazenie sa. Bohužiaľ neexistuje žiadna vakcína. Dôvod, prečo takéto, táto sa šíri táto choroba v Ázii, nedostatočná hygiena, e, vysoké množstvo preprav zvierat na dlhé trasy. A toto nachádzame teda aj v Európe. Preto sa chcem spýtať otázku, aké opatrenia e, pripravuje komisia na to, aby ohraničila tento vírus, alebo žiadala nejaký proces ozdravovania, ale zároveň chceme, aby sa chránili zvieratá a to sa týka aj vtáčej chrípky. Ďakujem pekne, pán kolega Ademov. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Bulgársk, Bulharsko patrí teda ku krajinám, ktoré sú najviac postihnuté týmto africkým morom ošípaných. Už od prvého prepuknutia, teda až do dnešného dňa, tu máme 203 tisíc zvierat, ktoré uhynuli, to je skutočne veľký počet celkového počtu zvierat. A teda závery. Potrebujeme spoločné kroky v Európe, potrebujeme postupovať spoločne, zároveň potrebujeme aj spoločné európske opatrenia na to, aby sme zabránili tieto šírenia a aby sme robili aj prevenčné opatrenia. Preto sa spýtam komisie, pracujeme snad na nejaký, pracuje komisia snad na nejakých jednotných opatreniach, pokiaľ ide o prísnejšie opatrenia, pokiaľ ide o biobezpečnosť v rámci poľnohospodárskych podnikov a plánujete snať aj nové, flexibilnejšie pravidla, pokiaľ ide o podporu postihnutých regiónov, na to, aby sa znovu obnovil pôvodný počet zvierat chovaných. Ďakujem pekne, vážený pán predstaviteľ komisie. Ja si myslím, že táto téma je mimoriadne relevantná. Bohužiaľ, treba povedať, že relevantnosť tejto témy stále narastá a odliadnúť teda od snahy Európskej komisie a toho, čo robia členské štáty, predsa len vidíme, že tento problém E, sa objavili iba v štyroch členských krajinách a v súčasnosti už postihnutých 12 krajín. Aj moja krajina, Litva, ale aj Lotyšsko a Estonsko. takmer celé územie týchto krajín je takýmto spôsobom postihnuté tou chorobou. Hovoríme tu o tých najmenších podnikoch, v rámci ktorých teda chovajú maximálne 100 zvierat. Tieto podniky takýmto spôsobom nemôžu prežiť. S chovom prestávajú a to znamená, že takýmto spôsobom prežijú iba veľkopodniky. Malí producenti takýmto spôsobom vymiznú a nejaké iné alternatívy bohužiaľ nemáme. Pred šiestimi rokmi sme mali 20 e, tisíc zvierat, ktoré boli E, ktoré museli byť porazené a tie opatrenia, ktoré vlastne boli vtedy prijaté, vôbec neboli účinné. My aj naďalej môžeme hovoriť iba o ďalšom šírení tejto choroby, ako to pozorujeme. Napríklad pokiaľ ide o môj región, tam vlastne ani nebola zistená príčina e, tejto choroby a jej prepuknutia. Všetko sa preskúmalo, len sa nepreskúmala príčina toho ochorenia. A Teraz sa rozhodlo, že sa nasadia polovníci, ale polovníci nechcú strieľať do e, diviakov samic. E, to znamená, ak chceme tento problém e, riešiť, tak potrebujeme aj určité štandardy, pokiaľ ide o polovačku. Áno, dá sa to teda robiť aj takto, že odignorujete predsedu. Nech sa páči, pani McIntyre. Ďakujem za slovo, pán predseda. Toto je posledný raz, čo na tomto výbore hovorím a ďakujem kolegom za spoluprácu a podporu a ďakujem za príležitosť prehovoriť. Africký mročný paník môže, že ozaj predmetom veľkých obáv vo Veľkej Británii a asi vám bude jasné, že z hľadiska Spojeného kráľovstva sme ostali veľmi poznačení už e, eh, e, eh, krivačkou a slintavkou ktorá u nás e, stála 6 miliónov kusov dobytka a viete si predstaviť, čo môže nastať. Tak keď si zoberieme napríklad v, lesno, oblast, v lesnej oblasti, e, kde sa vyskytujú u nás teda pomerne e, vzácne, vzácne prípady vyskytujú divých, teda diviakov, je to také vzácne ako panda <laughs> temer. Takže, takže konkrétne ten les známy ako dým, tam existuje populácia diviakov. Ale nepodarilo sa e, proste e, ohraničiť e, pohyb týchto zvierat len v tom lese, ale tie zvieratá sa dostali až na farmu, ktorá bola nedaleko. Takže neviem, či sa niekto pokúsil dostať e, diviakov preč zo svojej farmy a je to veľmi náročné. Proste prídu tam tie diviaky, všetko rozhrípu, robia strašný neporiadok a navyše ešte prenášajú nákazu a vlastne vykenžia úplne celú populáciu na farme. Takže chcem zdôrazniť, aké je toto ozaj veľmi dôležité. A práve som sa chcela opýtať komisie, čo sa urobí, aby sa ohraničila populácia e, diviakov. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že môžem hovoriť mene všetkých. Nám je všetkým veľmi ľúto, že to bol váš posledný príspevok v tomto výbore a že bohužiaľ vaša krajina sa rozhodla opustiť Európsku úniu k 31. januáru. Teraz zostane slovo pán kolega Jergi. Pane przewodniczący, vysoká Komisjo, Ďakujem za slovo. Ak dovolte dve veci, ktoré sa týkajú AMO. V roku 2017 Európska komisia získala mandát na to, aby pomohla Ukrajine a Bielorusku pri e, boji proti AMO. Spomínali ste Bielorusko. Chcem sa spýtať, aká je situácia v Ukraj- na Ukrajine. Funguje tá spolupráca? dostávate nejaké správy o aktuálnej situácii v tejto krajine? Pretože v určitom bode Európska komisia e, prestala súhlasiť s tým, aby Polsko nejak zasialo pomoc smerom na svoju východnú hranicu. Takže chceli by sme vedieť, prečo je tam ten rozdielný prístup. A ešte chceme vedieť, aká je situácia, situácia pokiaľ ide o vakcínu. Urobil sa nejaký pokrok v tomto? A pokiaľ ide o influenzu, e, bolo spomínané aj to, teda spomínala sa aj naša krajina a hovorilo sa o tom, že sa exportovali kontaminované kusy hydiny. A chcem povedať, že Polsko prijalo všetky potrebné opatrenia a teda táto hydina bola usmrtená a podľa príslušných pravidel e, sa potom likvidovala. Takže vytvorili sa aj určité zóny, e, asi 30 km vzdialené od ohniska nákazy a myslím, že e, by ste sa asi mohli ospravedlniť za svoje slova, keď ste povedali, že z Polska sa exportuje kontaminované meso. Okrem toho ešte otázka ohľadne toho, či alebo ako chce Európska komisia zaviesť systém na eradikáciu e, vírusu eh, e, HPN1. Ďakujem pekne a ďalší rečník môže na to hneď aj zareagovať.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 Äh, pán Häusling, vážený pán predseda, nesnažím sa vás ignorovať, pokiaľ ide o časové sloty. My sa tu stretávame už viac ako 10 rokov a každý rok máme správy o tom, že sa to šíri viac na západ. Nemali by sme si jedného dňa povedať, že sa to teda nedá zastaviť, ako s tým naložíme. Máme tu regióny v Európe ako Sardínia, kde vlastne tento mor už viac ako 10 rokov a musíme sa podľa mňa dohodnúť na nejakej, alebo musíme sa pripraviť na koexistenciu, pretože nebude to fungovať, ak povieme, že ideme stavať ploty. Ploty nie sú nejakým, e, nejakou zábranou, pokiaľ ide o prenos týchto chorôb a, ale sú to aj odpadky, ktoré sa vyhadzujú a môžu byť nákazlivé. Pokiaľ ide o vakcíny, investuje Európska únia vôbec do takýchto opatrení, alebo sa hovorí, že principiálne to nejde, pretože z dlhodobého hľadiska to nemôže fungovať. Ja by som chcel povedať, že pre mňa je absolútny horor, keď som počul o správach zo Číny, že tu budeme mať nejaké vysokobezpečnostné trakty, ako vlastne E, chránime sa pred atomovými elektrárňami, teraz sa budeme chrániť pred diviakmi, to nemôže byť riešenie a predsa z dlhého hľadiska musíme nejako k tomu postaviť. Ešte máme dva kontinenty, ktoré to nemajú, to je pravda, ale musíme s tým začať žiť a nevidím, že by sme tu boli pripravení na budúcnosť. Stále sa tu iba hovorí, že ideme stavať ploty. Ďakujem pekne, že ste dodržali čas. Pán Kučňuk. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Rád by som poďakoval predstaviteľovi Európskej komisie za veľmi zaujímavú prezentáciu okladne AMO a aviárnej influenzy. A určite musíme zvládnuť obe tieto veci v Polsku a chcem upriamiť vašu pozornosť na nasledovné. Pokiaľ ide o AMO, tak naozaj od roku 2014 Čiže za posledných 6 rokov sa nám podarilo vytvoriť e, určitý know-how a určité konkrétne e, opatrenia, ako postupovať. Čiže v podstate dokážeme reagovať hneď, keď sa vyskytne ohnisko a nákazy. Takže naozaj vieme reagovať veľmi rýchlo aj vďaka spolupráci s Európskou komisiou a komisia skutočne koná veľmi rýchlo a vstúpi na tie e, postihnuté územia podľa toho, ako je to aj na zozname kontaminovaných oblastí. A naozaj informácie získa hneď z prvej ruky. Alebo sa presúvame k zoznamu e, do inej oblasti, kde sú tiež určité obmedzenia. A nakoniec e, Európska komisia by sa mohla zaujímať aj o postoj farmárov a dovolte mi ešte na záver povedať, že v súvislosti s aviárnou influenzou v Polsku sme mali niečo, než, niečo viac než 10 prípadov koncom minulého roku a išlo o veľké farmy, 175 tisíc vtákov bolo vlastne utratených, teda hovoríme o hydine. Otázka teda, kedy bude Európska únia pripravená e, pomôcť farmárom, ktorí boli takto postihnutí. Ďakujem. Um, ďakujem za slovo a ďakujem aj za prezentáciu bola ozaj podrobná a boli by sme vďační, keby Európska komisia mohla konať aktívne nielen v rámci Európy, ale aj globálne, pokiaľ je tu tieto témy. Myslím, že sa to berie ako hotová vec, ale e, naozaj e, sme si vedomi vážnosti situácie. A určite treba hovoriť aj o biologickej bezpečnosti, čiže biosecurity. Nielen v prípade, keď už nastane nákaza alebo keď prepukne nákaza myslím, pán Harslik e, sa o tom zmienil, ale proste je, je to vážna vec, keď povedzme tesne vedľa seba existuje proste územie, kde môžu byť kontaminované zvieratá a vedľa toho nedaleko je farma. Takže určite e, treba budovať e, povedomie aj v súvislosti s tým, čo sa deje na Číne a v súvislosti s tým, čo potom sa dostáva na trh. Proste otázka je, či to rastie, alebo to klesá, alebo to je také, aké to je teraz. Poprosím o odpoveď. Teraz má slovo pani kolegyňa Donato. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa opýtať eh, predstaviteľa komisie. Teda chcem položiť dve otázky. Poprvé, eh, keď hovoríme e- o eradikácii vírusu, je potrebné eh, dosiahnuť nulovú nulový výskyt z hľadiska percent e, na farmách, ale aj z hľadiska diviakov, pretože ja tu zastupujem aj Sicíliu a Sardíniu a sledujem vývoj e, tejto choroby na Sardínii. A po druhé, príliš veľký počet diviakov je asi väčšinou problém, pretože sa tým zvyšuje riziko šírenia nákazy a e, navyše ešte diviaky spôsobujú značné škody e, na životnom prostredí. Takže asi by bolo dobre znížiť počty, keď ide o príliš veľkú populáciu týchto zvierat. Čiže to je otázka na komisiu. Ako? A či komisia zvažuje nejaké opatrenia, že by sa prijali spolu e, so stranou zelených do akej miery teda tí polovníci by mohli zasahovať z hľadiska ochrany životného prostredia. Čiže bol by asi dobre trošku zmeniť prístup v záujme ochrany životného prostredia. A tým by sa chránili aj iné druhy zvierat a zachovala by sa biodiverzita. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Kavajes. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem vám veľmi pekne za veľmi dokonalú a podrobnú prezentáciu. Mám otázku, ktorá je skôr taká kuriozita, a možno to nezapadá celkom do tejto témy, ale predsa ma zaujíma, je to tak zo zvedavosti. E, jeden váš slajd hovoril ale o krmivách. A otázka sa týka toho, či existujú informácie o dopade ak existuje vôbec nejaký dopad, pokiaľ ide o krmiva, pretože vieme, že v Číne to je problém a e, proste len zo zvedavosti sa pýtam, e, pretože to odznelo v prezentácii. Ďakujem pekne. E, ďalšia pani kolegyňa. Pani Šmitbau, ďakujem pekne za tieto informácie, zbudzuje to obavy v Rakúsku, chvála Bohu, ešte sme takým bielým miestom, nie sme postihnutí, pokiaľ ide o management, pokiaľ ide o polovačku na diviakov. Myslím, že by sme mali toto riešiť jednotne, pretože to je nebezpečná vec, tieto polovačky a nemôže to skončiť na e, hraniciach štátnych. Pokiaľ ide o túto vynimočnú situáciu, ktorá si vyžaduje konkrétne kroky, vedela by som si predstaviť, že každý členský štát by sa vlastne mal záväzne vyjadriť, súčasne robiť aj informačné kampane. To fungovalo v prípade šírenia chrípky, e, pretože všetci na to reagujú. Pokiaľ ide teda o svetu, workshopy v Polsku, Rumunsku, v Nemecku to fungovalo veľmi dobre a oveľa prísnejšie kontroly na hraniciach sú takisto potrebné. Je to jednoducho dôležité, všetky štáty by museli fungovať, teda spolupracovať. To znamená, polovníci týchto by sme mali snáď viac informovať na to, aby sme zabranili tomu, že takéto e, negatívne situácie v budúcnosti nebudeme mať, to znamená tie ploty a tak ďalej. Ďakujem pekne, týmto sa dostávame na koniec tohto kola otázok a týmto vlastne bezprostredne odovzdám slovo aj nášmu hostovi, aby mohol reagovať, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Naozaj odznelo veľa otázok. Dovolte začať od konca. Čiže kampaň na zvýšenie povedomia. Pokiaľ ide o eradika- program eradikácie, ten môžu prezentovať aj jednotlivé členské štáty, aj keď nemajú e, priamo výskyt alebo prepuknutie nákazy, takéto programy by mali mať. A Proste členské štáty by mohli podnikať takéto kampane. A ak niektorí z vás napríklad vycestujete do Nemecka, tak uvidíte aj pozdĺž e, každého parkovacia, veľkého parkoviska na dielnici uvidíte teda vo viacerých jazykoch pol, nemčine, polštine, ukrajinčine a tak ďalej príslušné informácie. A aj vo viacerých krajinách EÚ sa investuje a my mnohé z toho preplácame. A ide o zvyšovanie povedomia. A toto robíme vlastne v celej Európe. A ako iniciatívu to vyvíjame. A je to aj v súpráci s FAO. A príklady takýchto kampaní sú napríklad na našej webovej stránke. A sú tam spomenuté viaceré kampane, a to nie len v rámci EÚ, ale v rámci celej Európy spomenuté. A, a že sme samozrejme pripravení spolupracovať s krajinami aj v Európe na takýchto kampaniach a aj ich dokážeme financovať že každý by mal poznať tie pravidlá, ale pokiaľ je danú konkrétnu tému, kde každý je vlastne schopný prenášať takúto chorobu zo zvieraťa, je to proste vážna vec. Napríklad to, čo sa deje v Českej republike alebo v Belgicku, to sa môže stať v ktorej akejkoľvek inej časti Európy, Európskej únie alebo aj v Británii. A, a pritom e, nejaké trebárstie potraviny alebo tie produkty môžu byť e, prenesené do iného štátu legálnym spôsobom ale ľudia nemusia vedieť, že ide o nakazu. Takže Napríklad e, slintačka a krývačka, ktorá sa tu spomínala, e, spomínala to kolegyňa z Británie. Keď sa vstúpi do Británie, tak e, tam vidno veľké transparenty alebo nejaké pútače, kde sa hovorí o tom, neprinášajte meso, mlieko alebo šunku do EÚ a teraz tie nové kontrolné opatrenia, ktoré vošli, teda vstúpili do platnosti koncom minulého roka, tie majú za účel chrániť tie plánované otázky, ktoré sa týkajú zdravia v rámci EÚ. Viem, že nie všetky členské štáty to už implementovali, ale od 14. decembra tieto pútače by mali byť už k dispozícii eh, v členských krajinách. všetkým eh, zdôrazňujú z tie choroby, ktoré môžu spôsobiť eh, problémy v tomto smere. A teraz k tým plotom. No samozrejme, to je tá prvá možná reakcia, že proste krajina sa, si povieme, sa chrániť, postavíme plot a no, jasné stanovisko. Ale myslím si, že tie, tieto nepomôžu, pokiaľ ide o veľké vzdialenosti. E, tak či tak e, tým voľne pohybujúcim sa, alebo ži, divoko žijúcim zvieratám tie ploty nezabránia v pohybe. Takže nie sme zastancami e, takéto dlhé, veľké ploty, e, aby v rámci EÚ e, sa chránili členské štáty navzájom medzi sebou pred pohybom voľne žijúcej zvery. A videli sme napríklad aj e, tu, aké opatrenia sa prijali v Českej republike na základe toho, čo sme im poradili. Podobne aj v Belgicku. Francúzsko v tejto oblasti tiež postavilo nejaké ploty, ale sú proste v malom, nie nejaké veľké ploty. A tie ploty, ktoré sa postavili vo Francúzsku, to bolo v plnej koordinácii s belgickými orgánmi a navyše to ešte priamo na mieste podporoval aj náš tým expertov. Išlo o to, aby došlo povedzme k depopulácii alebo k zniženiu populácie eh, diviakov v určitej konkrétnej oblasti a ide o to, aby sa cestou depopulácie e, znížila aj možnosť výskytu ochorení. A ukázalo sa, so, že to funguje a experti to navrhli použiť aj v Nemecku. A teda existuje aj kontakt medzi Nemeckom a Polskom na, vyš- na vysokej úrovni, aby sa všetko zabezpečilo, a aby sa zabránilo šíreniu ochorenia. V praxi sme teda ale videli, že to nefunguje zatiaľ a treba proste pokračovať. Hunters play a key role, and I've always said that the hunters can do everything to avoid the disease to spread, but in one week... Sú tu však aj iné riešenia, ale treba povedať, že pokiaľ je o polovníkov, tak tí môžu e, častokrát byť takým radikálnym krokom. Bolo to tu zopakované viackrát a keď sa teda objaví chor- ochorenie v lese, či už v Polsku, alebo v Belgicku, alebo v Českej republike, tak prvé, čo ľudí napadne, je, že poďme a postrieľajme diviakov v lese. To je však úplne protiklade s tým, čo by ste mali urobiť. Ak zistíte, že tu je ochorenie v lese, treba tú populáciu zvierat nechať. <laughs> Diviakov populáciu, nie ľudí, opravuje sa rečník, aby si oddychli a ostali na jednom mieste, aby sa presne vedelo, do akej miery sa tá choroba rozšírila. To sa niekedy veľmi ťažko vysvetľuje, a sú tu ministri, e, ktorí sú tu v miestnosti bývalí ministri a istotne sa vedia k tomu vyjadriť. Je jednoducho veľmi ťažké uplatniť takéto opatrenie. Polovníci chcú ísť do lesa a strieľať a jediné, čo urobia, je, že rozptýlia tú chorobu a to veľmi ďaleko. Takže čo treba urobiť ako prvé je, treba nechať les bez nejakej intervencie, pokým sa teda presne zistí, že do akej miery sa ten vírus rozšíril a potom sa uplatní pravidlo depopulácie alebo sa strieľajú tie zvieratá. Ale ako som už povedal, ten vírus je oveľa účinnejší ako polovníci. Ak obklúčite tú infikovanú populáciu plotom, tak 100% e, tých diviakov zahynie. Treba však potom pozdvíhať tie uhynuté tela. pretože ešte 6 mesiacov je vírus aktívny v uhynutých telách zvierat, takže keď nájdete teda 4-5 mesačnú e, telo uhynuté, tak ešte stále v tom je ten vírus. To znamená, že vírus je aktívny a ešte stále sa nachádza v tom uhynutom tele zvieraťa. Takže tá hlavná vec. Nájdete vírusy v lesoch. Ak to nájdete, ponechajte tam to telo, nechoďte do lesa. Snažte sa pochopiť, do akej miery sa rozšíril ten vírus a potom sa stávajú tie ploty a koná sa tak, ako to bolo urobené veľmi úspešne v Českej republike. Je to vlastne prvá krajina, ktoré sa podarilo eradikovať tento vírus v, na našom kontinente, rovnako ako v Belgicku a teda úspešne dúfame, že budeme môcť prehlásiť Belgicko za čisté čoskoro a dúfam teda, že aj Polsko v spolupráci s Nemcami urobí to isté. A pokiaľ ide o tých polovníkov, sú kľúčoví, sú v kontakte s Európskou federáciou polovníkov. Tí, my sme v kontakte s Medzinárodnou asociáciou polovníkov Obe sú vždy prítomné, alebo boli prítomné na zasadnutí v Berlíne minulý týždeň. Takisto boli na konferencii, ktorú sme zorganizovali koncom minulého roku s ministrami pre poľnohospodárstvo a životné prostredie na to, aby sme vysvetlili úlohu, ktorú zohrávajú polovníci v kontexte eradikácie choroby. Pokiaľ ide o vírus korona, ľudský koronavírus, ktorý sa šíri teda z Číny. Svetová organizácia pre zdravie sa zasadla dnes popoludní alebo dnes dopoludnia a zasadla Rada 28 e, členských štátov na to, aby evalvovala situáciu a e, zistila, aké opatrenia sa môžu odporúčať v súčinnosti s ECDC na to, aby sa vyhlo predišlo ďalšiemu šíreniu tejto choroby. Sardínia je úplne iný prípad, odlišný prípad, alebo tá epidémia sa líši od zvyšku v Európe. Je to špecifický spôsob šírenia, takže neporovnával by som situáciu na Sardínii so zvyškom situácie v Európe, Európskej únii ale my chceme postupovať vždy transparentne, to znamená všetko, čo robíme, je aj na našich webových stránkach a samozrejme som k dispozícii, ak to bude v budúcnosti potrebné. Ďakujeme pekne aj my vám za komplexnú prezentáciu. Jedna doplnková otázka od strany kolegu Budu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som sa chcel ospravedlniť kolegovi e, z Polska, pretože to meso prišlo z Maďarska, nie z Polska. Ďakujem pekne, takže toto sme si vysvetlili. Ešte raz ďakujem pekne. Ešte tu máme dva body. Teda ďakujem pekne za vysvetlenie týchto dvoch obsiahlých bodov. Témou sa budeme zaoberať istotne aj ďalej, ak sa pozrieme na mapu. Takže prejdeme teraz z bodu číslo 12 predloženie správy o služobnej ceste členov výboru Agri do Francúzska 28. a 30. oktobra 2019. Služobná cesta, tej predsedal kolega Herbert Dorfman, zorganizoval ju kolega Zander a ďalší. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu. Išlo tu o viaceré záležitosti o mladých e, polnospodárov, ale poprosím pána Dorfmana, aby to sosumarizoval. Ďakujem pekne, vážený pán predseba. Ako si povedal, tá cesta, ktorá teda trvala 3 dni, e, prešli sme viacerými časťami Francúzska, začali sme teda v Lyone, skončili sme v Strasburgu takže to sú také vzdialené e, mesta, takže to bolo dosť veľký záber sme mali, témy boli veľmi dobre pripravené a okruhy boli veľmi dobre navrhnuté zo strany kolegov Šeremi de Gere a naša kolegyňa Anzander. A týmto by som sa chcel poďakovať kolegom za ich angažovanosť a prípravu tejto cesty. Navštívili sme viaceré oblasti. Pozreli sme sa na producentov mesa, žerol, boli sme v Bugunde a pozreli sme sa na výrobu vína, konté, sír, takisto produkciu síra. Boli sme ešte v Alsasku, e, to poznajú niektorí z vás, e, pretože častokrát sme teda v Štrásburgu, ktorý je takisto v tomto regióne. Predovšetkým teda išlo o to, aby sme si pozreli niektoré konkrétne výroby, ako napríklad výroba toho síra Conte. Tam tá organizácia prebieha takmer na dokonalej úrovni. Pokiaľ ide o ten výrobný reťazec, je teda skutočne e, taký, že prináša veľkú pridanú hodnotu. V podstate sme teda boli pozrieť sa na viaceré sektory, stretli sme sa aj s polnohospodármi, farmármi a farmárkami a mm, samozrejme pýtali sa hlavne na otázku budúcnosti spoločnej polnospodárskej politiky. Producenti vína sa hovorili o clách, predovšetkým pokiaľ ide o export vína do Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o oblasť hovedzieho mesa, tam sme hovorili o otázke Mercosuru, Takže vo všeobecnosti by som povedal, nechcem to predlžovať, že treba sa poďakovať našim kolegom, ktorí vo významnej miere prispeli, pokiaľ ide o prípravu tejto cesty, ako aj členom sekretariátu. Myslím si, že to bolo veľmi uh, informatívne. Mali sme veľmi zaujímavé rozhovory, ktoré pre našu prácu sú veľmi prospešné. Ähm, äh, ďakujem pekne, pán Dorfman, ďakujem pekne všetkým zúčastneným. Sú snáď nejaké pripomienky, chce sa niekto vyjadriť? Nie. Takže týmto môžeme tento bod ukončiť. Prejdeme teda hneď k bodu číslo 13. Ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka EPFRV a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu EPZF v roku 2021. A týmto dám slovo našej spravodajkyni, kolegyni Katajnen slovo. Máte 8 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia a kolegyne. Rada by som sa poďakovala za možnosť pracovať na tejto dôležitej téme, ktorá bude pre európskych poľnohospodárov realitou o menej než 48 týždňov. Je našou zodpovednosťou, aby sme pri spievali k stabilite pre polnohospodárov a poľnohospodárskom sektore, aby sme zabezpečovali jasné e, reformy v oblasti SPP. E, farmári vlastne nakoniec poznajú pravdepodobne iba finálnu verziu najnovšieho nariadenia a aké to bude mať dopady na podniky. A to iba pár mesiacov predtým, ako vstúpi do platnosti táto legislatíva. Ako poľnospodárka viem, že investície na úrovni fariem sa vlastne robia už v podstate v lete. To znamená, musíme pokračovať na základe e, súčasných pravidel a vychádzať z toho. Pokiaľ ide o našu prácu v tomto výbore, chcela by som zdôrazniť, že potrebujeme rýchle a včasné rozhodovacie procesy. Farmári musia vedieť e, jasne dopredu, že čo sa na nich, čo sa blíži a preto by som chcela, aby táto správa bola pripravená už koncom apríla, aby sme mohli efektívne spolupracovať s chorvátským predsedníctvom na úrovni trialógov. Avšak aj napriek nášmu úsiliu kľúčové aspekty tohto procesu sú mimo nás, pokiaľ ide napríklad o dohodu na úrovni viacočného finančného rámcu, a tento musí byť finalizovaný, pokým sa ukončí naša práca, alebo my začneme pracovať na tejto zložke. Chcem sa poďakovať za spoluprácu v rámci tejto témy. Vážení kolegovia, e, cieľom mojej navrhovanej správy je začleniť e, čo možno najviac vašich návrhov na to, aby sme sa pohli efektívne dopredu a preto táto výmena názorov je veľmi dôležitá. Práve pokiaľ ide o obsah tohto navrhované, tejto navrhovanej správy, e, ja stávam názor, že komisný návrh v tom zmysle, že budeme pokračovať na základe starých pravidel s novými peniazmi, to vítame. To neznamená, že by sme nemohli zlepšiť komisný návrh. Ďalej je takisto jasné, že nemôžeme mať staré pravidlá a menej peňazí. Ja si myslím, že treba reflektovať súčasnú líniu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o obhajobu rozpočtu na viacročný finančný rámec. Nemôžeme akceptovať nejakú redukciu financovania poľnohospodárstva, pretože príjem polnospodárov je menší ako priemer. Ja ako spravodajkynia vidím prechodnú tému ako dobrý postup. A je, je to takého politického ladenia. Reforma SPP, kde máme ešte možnosti toho, že by sme zobrali do úvy napríklad aj potenciálny dopad v budúcich opatrení v rámci zelenej ekologického dohovoru Green Deal Nemôžeme mať e, dva reformné procesy, ktoré by prebiehali zároveň e, súčasne. To by bolo príliš veľa pre polnohospodárov. Toto vlastne tlmočili takmer všetky zúčastnené strany zo sektora, s ktorými sme sa pred dvomi týždňami stretli na e, podujatí zúčastnených strán. Jedna z kľúčových tém tejto správy je dĺžka. Ako vieme, komisia navrhla jeden rok tým, že by čo je pravdepodobne nie veľmi realistické, aspoň sa tak zdá. Podľa môjho názoru iba rok prechodu môžeme dosiahnuť iba za splnenia určitých podmienok. Dohoda ohľadne vedočného finančného rámcu, pokiaľ ide o predbežné reformy SPP, e, toto by malo byť završené do konca júna 2020, to znamená, e, členské štáty potrebujú zhruba 12 mesiacov na to, aby vypracovali a pripravili strategické plány a komisia potrebuje 6 mesiacov na to, aby to schválila. Treba našim zástupcom SPP dôverovať, venujú sa tejto dôležitej reforme, musíme robiť všetko preto, aby tá reforma prebehla efektívne. Musíme takisto dôverovať eh, tým, ktorí rokujú za viacročný finančný rámec. Aj na tejto úrovni musíme dosiahnuť solidné výsledky, a to ešte na jar je veľmi dôležité tieto výsledky mať nielen pokiaľ ide poľnohospodárstvo, ale pokiaľ ide o celé fungovanie Európskej únie. Berúc do úvahy tieto prvky, je úplne jasné, že musíme byť otvorení ďalším možnostiam rozšírenia, predlženia e, eh, tohto obdobia na dva roky a zaujímajú ma pohľady na túto dĺžku trvania. A pokiaľ ide o možné zlepšenia, pokiaľ ide o financovanie, ja si myslím, že nemôžeme schváliť nejaké škrty alebo redukciu, pokiaľ ide o financovanie poľnohospodárstva navrhované zo strany komisie. Takisto sa treba pozrieť na otázku predlžovania programov vidieckého rozvoja, predovšetkým pokiaľ ide o to, ako členské štáty a ich požiadavky sú schváľované zo strany komisie avšak sa musíme pozrieť aj na operačné programy, predovšetkým na to, ako dlho tieto môžu prebiehať. A teším sa na vaše názory. Myslím si, že je veľmi dôležité, že pokiaľ ide o druhý pilier, členské štáty by tu mali mať možnosť navýšenej miery spolufinancovania vychádzajú zo súčasnej miery viacočného finančného rámca a takisto aby sa urobili environmentálne opatrenia v rámci nových opatrení, programov, pretože sa treba prispôsobiť na nové výzvy. Podľa môjho stanoviska treba sa držať logiky postupovania za súčasných pravidel, aj pokiaľ ide o prechodné národné formy pomoci a podobné systémy, ktoré už nebudú predlžené. Vo všeobecnosti princíp, ktorý je najdôležitejší, je zabezpečenie neprerušeného pokračovania podpory polnohospodárom a ďalším príjimateľom, pokiaľ ide o prechodné obdobie. Takisto môžeme pripraviť e, podhubie pre hladký prechod, pokiaľ ide o nové SPP, navýšením technickej pomoci a podporou členských štátov v tom zmysle, že začnú pripravať strategické plány obozretne a včasne. Takýmto spôsobom pripravíme mosty alebo premostíme to prechodné obdobie a reformu SPP. Ďakujem. Äh, Ďakujem pekne, pani kolegyňa Katajnen. A týmto by som navrhol, že si najprv vypočujeme tieňových spravodajcov po poradí, tak ako to robíme vždy. Najprv dostane slovo kolega Amaro. Nech sa páči, máte minútu 30. Ďakujem veľmi pekne. A ja som chcel počiarknúť, že e, s pani e, Katajnen sme mali takú rozšírenú schôdzku a prebrali sme si základné perspektívy. Je to teraz v dobrom rámci, tak ako to dobre osvetlila pani Katajnen samotná. Chcel by som počiarknúť, že otázka závislosti od viacročného finančného rámca tam je, áno. Ale ako bolo povedané, Mal, mal, by to byť, mal, mal by to byť aj poput pre nás, aby sme urychlili e, rokovania o viacročnom finančnom rámci. Nie je hm, však možné, aby e, tam došlo k zníženiu vyplácania finančných prostriedkov pre našich poľnohospodárov. Musíme sa oprieť o aktuálnu SPP a tá by mala platiť, až kým nedôjde k skutočnej reforme. Nemôžeme tu mať nejakú skrytú finančnú reformu, ktorá bude škodlivá pre poľnohospodárov. Takže tu je najdôležitejšie e, počiarknúť slovo stabilita. Uvidíme, ako dlho toto prechodné obdobie potrvá, či to bude rok alebo dva roky, či sa to pre predlží. Ja by som to na, mm, najprv na rok dal s výhradou možnosti predlženia o jeden ďalší, ďalší rok. Ďakujem pani kolegyňa Aguilera. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujeme pani kolegyni Katajnej za jej disponibilitu a ďakujeme, že sa nám naskytla príležitosť spolupracovať hneď od prvej minúty. Takže veľmi súhlasíme s tým, že sa tam hovorí o rozpočte a že ide o určité prechodné obdobie a návrh na zníženie prostriedkov, s čím prichádza komisia, to obmedzenie prostriedkov, myslím, že tu by sme práve mali zabojovať o ten rozpočet. Pokiaľ o druhú otázku, rok, jeden rok, no, to, to nie je podľa mňa reálne. Ja si myslím, že aspoň dva roky. A ak sa to skončí skôr, tak e, ešte v podstate bude prechodné obdobie, počas ktorého vstupí do platnosti príslušný predpis. Takže určite moje stanovisko je tak, že keď už, tak e, dva roky, nie jeden. A v porovnaní s tým predchádzajúcim e, systémom, teda keď sa hovorí, že v podstate starý model, nové peniaze, dobre, ale keď hovoríme o septembri 2021, no, že potom by prišiel nejaký nový návrh. Ale keď ide o víno, o včelárstvo, tak nie je mi to jasné. Asi by sme to mali upraviť troška. A je tu ešte ďalší aspekt. Zdá sa, že ako by sa vyhýbal regiónom. Máme 78 e, a máme proste e, v rámci fondov, teda by sme mali poskytnúť e, prostriedky e, týmto regiónom a práve kolegyňa jeden by mohla zdôrazniť ten aspekt potreby vyfinancovať náležite aj regióny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Rope. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som súhlasiť s tým, čo povedali kolegovia. Ďakujem aj kolegyni Katajnen. Je smutné, že potrebujeme vôbec toto nariadenie a myslím si, že jeden rok je príliš málo. Rovnako tak si myslím, že ehm, tie číselné údaje komisie musíme zamietnúť. Naše údaje sú akceptovateľné, predsa boli potvrdené v ostatnom mandáte. Okrem toho mám výhrady voči určitým novým pozmeňovacím návrhom komisie a síce prechod na ekopoľnohospodárstvo Tri roky tam nie sú realistické, e, teda e, tri roky boli zmenené na jeden rok a to je úplne nereálne. Okrem toho ide o programy pre členské štáty, Mm, a niektoré programy z finančných prostriedkov nebudú môcť byť e, financované, budú musieť členské štáty dokonca nejaké príspevky vrácať a to je nemysliteľné. Chcem tiež hovoriť o, o externej konvergencii. Tu treba zabezpečiť. Komisia toto ale nenavrhuje. Každopádne musíme to e, zabezpečiť v záujme trvalej udržateľnosti. Kolega Dávid. Veľmi pozorne som počúval pani poslankyňu Katajnen a som presvedčený o tom, že povedala k veci všetko podstatné. Chcem len zdôrazniť to, čo tu už opakovane zaznelo. Už z procedurálnych dôvodov a z dôvodov leho nie je realistické, že by prechodné obdobie mohol trvať len rok, takže od začiatku treba počítať s dvojročným obdobím. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Aguilar. Gracias, señor Ďakujem za slovo, pán predseda. A ďakujem pani spravodajkyni a chcem opred povedať, že naozaj sa nám e, veľmi dobre robí. Pracujeme vo úplnej zhode. A pokiaľ ide jednotlivé body, a jednotlivé sektory, napríklad ovocie, vinárstvo a tak ďalej. O tom hovorila aj kolegyňa Aguilera. Sme presvedčení o tom, že musíme rešpektovať aj princíp kontinuity, že proste aj z hľadiska reformy musíme brať do úvahy vlastne aspekt e, poľnohospodárskej politiky v rámci členských štátov. A nadviažem na vyjadrenia predrečníkov. V podstate naozaj budeme potrebovať dva roky, aby sme e, vytvorili patrične stabilizovanú situáciu pre našich poľnohospodárov. A preto musíme teda e, nesúhlasiť s tým, čo navrhuje z hľadiska rozpočtu komisia. Musíme zabojovať aby sme mali dosť prostriedkov na to, čo navrhuje tento parlament a vieme, že naša závislosť e, z hľadiska viadročného finančného rámca proste sme závislí od toho, ako to dopadne. Ďakujem. Ähm, Ďakujem pekne. Poprosili nás tlmočníci opäť, aby ste hovorili trochu pomalšie. Pán kolega Kokales. Ďakujem pekne pán predseda. Aj ja by som sa chcel poďakovať pani Katajnen a jej spolupracovníkom za spoluprácu doterajšiu. Aj my si myslíme, že je komplikované dosiahnuť v jednom roku všetko to, čo sme si naplánovali. Na druhej strane treba povedať, že Musíme využiť čas. Máme predsa Green Deal a tento musí byť zahrnutý do spoločnej agrárnej e, politiky. Rovnako tak ako pri dobore o tam sme tiež mali veľké ambície. Môžeme sa pokúsiť teda o ten jeden rok a potom uvidíme, ako ďalej. Pán, pani Katajnen, ďakujem e, a chceme, e, budeme takto pokračovať. Ďakujem pekne. Sú to ešte ďalšie prihlášky do diskusie. Prečítam vás veľmi rýchlo. Kolegyňa Toller, Karvaješ, Andrio, Kuzmiuk, Dorfman, Hitvigi, Tomašič, Šojdrová, Alieva, Veli, Ademov, Buda, De Castro, Jurgil a kolega Le Breton. Sú ešte ďalší kolegovia, ešte pán Hlavaček Takže pani kolegyňa a toleri, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani Katajnen a celému vášmu týmu za ducha tímovej spolupráce, ktorú sme doteraz mali. Sú tu predsa len malé technické body e, týkajúce sa návrhu komisie, najmä určitá neistota v súvislosti s tým, akým spôsobom e, tam v tom spoždení e, sa budú zapájať jednotlivé návrhy jeden do druhého. V tých, tej lehote nie je možné dosiahnuť tú bio diverzitu v poľnohospodárstve, je potrebných tam najmenej 5 e, rokov. Mm, potom máme krajiny, kde už sa napríklad vo Francúzsku zaviazali e, dať určitú podporu a balancuj medzi tými dvomi obdobiami. Pre e, nadchádzajúce finančné obdobie na rok 2021 treba zaručiť túto angažovanosť v smere Green Dealu maximálne trvanie 3 e, roky pre rozvoj vidieka, to je príliš reštriktívne, pokiaľ ide o agroopatrenia, bioprogramy a administratívu pre členské štáty, ako naraz majú riadiť programy, ktoré bežia 2 roky a potom 5 rokov a pri zelenine o nej by sme nemali e, rokovať inak než o ostatných sektoroch. Ak vínu tam treba až E, do doby vypršania mať tú lehotu, ktorá bola pôvodne navrhnutá. Ďakujem pani kolegyňa Kavaješ. Ďakujem pekne. Chcela by som začať tým, že e, musím počiarknúť, že toto prechodné, riešenie tohto prechodného obdobia je veľmi dôležité. Je potrebné e, zaručiť kontinuálnu činnosť pre e, našich poľnohospodárov. A preto potrebujeme tie dva roky. To by vytvorilo lepšie podmienky, bezpečnosť, stabilitu. Tým pod tým pádom môžeme vytvoriť lepšie podmienky vo všetkých oblastiach a dajú sa uzavrieť e, prebiehajúce operačné programy na ovoci a zeleninu. A v tomto e, návrhu sa e, o tieto veci nikto nepostaral. Okrem toho treba eh, zavážiť, eh, čo je eh, z globálneho programu naplánované pre poľnohospodárstvo, napríklad program POSAJ pre krajiny na periférii. Uvidíme, ako tento program v celom tom, mm, v celej tej šírke a komplexite, ako teda bude e, vyzerať. Je to veľmi komplikované, pretože sú tam štruktúrálne problémy, ktoré sú priam neprekonateľné a predsa aj podľa zmluv chceme aj týmto periférnym regiónom pomôcť. Kolega Andrej? Ďakujem pekne. Ja by som chcel zdôrazniť, ako povedali ostatní kolegovia, treba zdôrazniť to obdobie dvoch rokov, Potrebujeme väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o otázky viacročného finančného rámca a bolo by dobre, aby sme vyčkali, aby komisia spreciznila svoju pozíciu na tú oblasť poľnohospodárstva v rámci Green Dealu pretože to je veľmi dôležitý prvok v rámci toho prechodu, preto by som zdôraznil dve veci, už to tu bolo povedané, ale treba to spomenúť. Predlženie tých viacročných opatrení v rámci druhého piliera je dôležité, modifikovať podporu zo strany Európskej únie aj nad rámec roku 2020 a po druhé je veľmi dôležité, aby sme zosúladili tie lehoty jednotlivých programov, pokiaľ ide o podporu sektoriálnu, ktoré majú byť integrované do budúcich strategických plánov. Takže je to veľmi dôležité pre ten prechod. Ďakujem. Danke, Kučmiuk. Ďakujem, pán kolega Kučmiuk. Ďakujem pekne pani Katajnen e, za túto podrobnú prezentáciu prechodných opatrení. A ja si myslím, že by sme mali mať dvojročné obdobie e, trvania tohto nariadenia. A po druhé by som chcela spomenúť, že e, musíme mať flexibilitu, možnosť presunu medzi tromi e, piliermi, tak ako to robíme dnes, 25 A po tretie, tieto pravidlá o tranzitné by mali sa postarať e, tiež o národnú podporu v súlade s nariadeniami, eh, ustanoveniami podľa článku 37 eh, nariadenia 1307 a um, tie um, kontinuálne uh, platby by mali byť, tie priebežné platby by mali byť zachované. Nechceli by sme uh, mať nejaké reštriktívne pravidlá implementované v tomto období. Pán kolega Dorfman, ďakujem pekne, súhlasím s tým, čo povedala pani Katajnen. Myslím si, že by sme naozaj mali urobiť eh, všetko, aby eh, eh, zostalo to naozaj len technickou záležitosťou, aby sme tej podstate poľnohospodárskej politiky nič nemení, lebo v opačnom prípade by sme sa dostali do politickej diskusie, ktorá by e, dlho trvala, to poprvé a po druhé by sa prelívala e, s e, rozprávou, s tými tromi správami, ktoré máme v oblasti poľnohospodárskej politiky. Je, my známe, že sme teraz pod veľkým časovým tlakom a keď teraz už od začiatku dva roky si stanovíme ako prechodné obdobie, potom je jasné, že nikto sa v členských štátoch nebude ponáhľať, aby pripravil e, príslušné plány, ak budú mať istotu, že to stačí do roku 2023. A už e, teda prechodný rok je prechodný rok, nie je to normálny rok, nedá sa začínať s 5-ročnými obdobiami. Poznáme to aj z roku 2014. Myslím si, že o čo kratšie to bude, o to lepšie a že teda tak takéto riešenie by sme eh, eh, eh, mali mať, že keď po roku vidíme, že to nestačí, aby sa nekomplikovanie k tomu dal ešte nasledujúci ďalší rok pridať. Kolega Hitviki, ďakujem pekne. Vážené kolegyne a kolegovia, chcem zdôrazniť, že ja, pokiaľ ide o to prechodné obdobie, myslím, že to vlastne by znamenalo podľa mňa teda len predlženie tých pravidel, ktoré v rámci SPP platia nepôjde o nové pravidlá. Takže mm, v podstate by v rámci tohoto predlženia sa to týkalo e, tých fondov. A ne, nevychádzam tu z roku 2014, pretože v súčasnom znení sa nehovorí o tom prvku podpory výslovne. Takže určite to nemôžeme len tak zo dňa na deň zrušiť takéto formy podpory. Myslím si, že to sa týka viacerých sektorov a keď sa zrušia tieto prostriedky, tak určite by to mohlo mať pre dané sektory negatívny dopad. Takže to prechodné podporovanie eh, si myslím je potrebné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Tomášič. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je mimoriadne dôležitá komplexná téma, pretože sa týka viacerých existujúcich nariadení. Nemôžeme eh, prijať e, situáciu, ktorú navrhuje komisia, síce prechodné obdobie do roku 2021, pretože v takomto období nie je možné pripraviť strategické plány. Je potrebné e, mať dodatočné, dlhšie obdobie, a to aj pre platovné agentúry, aby sa pripravili na transpozíciu nových nariadení, čiže 2021-2022. V článku 1 napríklad nesúhlasím s návrhom, že členské štáty môžu predlžiť lehotu, ale len v prípade, ak existuje nebezpečenstvo, že kvôli nedostatku finančných prostriedkov nebudú môcť dostať si svojim povinnostiam. Komisia môže obísť tieto požiadavky členských štátov a myslím si, že sa tu nedodržiava pravidlo subsidiarity a tiež článok 8, 6, tam ide o viacočný finančný e, rámec a ostatné veci, takže buďte si istí, že predložím predložím pozmeňovacie návrhy k tomuto návrhu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Šojdrová. Ďakujem za slovo. Ďakujem e, pani spravodajkyni za úvodné slovo a mnohým kolegom, s ktorými súhlasím. Najmä s tým, že v návrhu komisie chýba prechodná vnútroštátna podpora. O tom sa zmienil pán kolega Kužmiek, Hitvigi a ďalší. Ako povedala pani správodajkyňa, ak by mali platiť existujúce pravidlá pre prechodné obdobia, potom to, čo platí teraz, čiže prechodná vnútroštátna podpora do výšky 50 by sa mala objaviť aj v tomto návrhu. Možno pokiaľ by išlo o dlhšie obdobie, navrhujem, aby bolo možné zmeniť použitie, aby tu bola väčšia flexibilita, efektívnejšie použitie pre členské štáty. A pokiaľ ide o dĺžku, mali by sme brať ohľad na poľnohospodárov, ktorí potrebujú stabilitu a mali by sme sa pozrieť na to očami poľnohospodárov. Ak teda jeden rok nepostačí, maximálne dva roky, ale tá istota, tá by mala byť prioritou. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Alieva. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa najprv poďakovať pani spravodajkyni pani Katajnen za jej veľmi dobré organizačné schopnosti a za jej vynikajúcu prácu. Chcem zdôrazniť, že tu ide o širokú rozprávu o návrhoch zákonov, že sa teda snažila zahrnúť všetkých. Veľký význam má zabezpečenie stability pre všetkých poľnospodárov, presadenie starých pravidel s novými e, peniazmi má prispieť k stabilite sektora. Súhlasím s kolegami, ktorí e, spomínali národné prechodné e, finančné prostriedky. Pre nás e, tieto národné finančné prostriedky v prechodnom období majú veľký význam, najmä pre malých poľnohospodárov. Tiež by sme nemali opomenúť, že tieto národné finančné prostriedky nemajú žiadny dopad na rozpočet EÚ. Analýzy ukázali, že poskytovanie takýchto finančných prostriedkov neskresľuje e, trh a nezasahuje do záujmov iných poľnohospodárov. Myslím si, že má veľký význam tieto prechodné prostriedky poskytovať aj naďalej. Бих teda pani správodajkyni sa chcem poďakovať za jej vysvetlenia. Želám jej veľa úspechov na prácach na správe. Zároveň sa chcem pripojiť ku kolegom, ktorí majú obavy, že tieto národné eh, prostriedky prechodnej pomoci nebudú spadať do národných pravidel. Sú veľmi dôležité pre 10 eh, členských štátov vrátane Bulharska majú prispieť k tým, e, k najznevýhodnenejším poľnohospodárom, ak by boli krátené. Potom by došlo k platovnej neschopnosti, k odchodu ľudí z vidieckých oblastí. Hľadali by si poľnohospodári iné pôsobisko. Vážený pán predseda, dúfam, že tieto argumenty sú pre vás priateľné, že s tým súhlasíte. Kolege Ďakujem pekne, pán Buda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. A pokiaľ ide o tieto e, finančné pomoci pri prechode, e, mala by tu byť dlhšia možnosť, pokiaľ ide o dĺžku ich platnosti, pretože je tu snáď taký určitý protiklad v tom zmysle, že čím viac peňazí vlastne ide do poľnohospodárstva, o to lepšie, tak sa hovorí, a na druhej strane zasa členské štáty nemajú možnosť účasti v tom zmysle, aby poľnohospodári boli do istej miery uspokojení. To znamená, že treba si stanoviť to, že je to potrebné, veď predsa nejde o európske peniaze, ide o národné banky, to znamená, čo vlastne má komisia čo, do, čo robiť, čo dočinenia s týmito peniazmi. Vedíte tu predsa o peniaze, ktoré patria národným štátom. Ďakujem pekne, kolega de Castra. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi rýchlo. Gratulujem pani kolegyni Katajnen, zdieľam jej vystúpenie. Páčilo sa mi, že sme tu videli to, ako spolupracovala s tenými spravodajcami. Ja by som sa takisto chcel k tomu vyjadriť. A nie je tu nejaký problém, pokiaľ ide o tie lehoty. Ak sa teda niekedy podorí tieto tri texty v nejakej krátkej podobe schváliť, tak vstúpia automaticky do platnosti, tak ja vôbec nechápem, prečo si v tejto oblasti robíme e, problémy alebo obavy. Dalo by sa povedať, že väčšina politických skupín e, považuje toto obdobie dvoch rokov za správne obdobie, takže treba tieto dva zákonné predpisy podporiť, budeme mať potom trialógy a potom dáme členským štátom možnosť, aby to vstúpilo do platnosti, veď predsa o nič iné nejde. Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený. Pani predsedajúca, vysoká komisia. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ako teda my vieme, máme tu nové programovacie obdobie, ktoré bude pozostávať do istej miery z určitých problémov, budú tu komplikácie. Už sme tu počuli, že by sme mali mať dvojročné prechodné obdobie, a po druhé, pokiaľ ide o Polsko, mali by sme mať určité prechodné opatrenia, ktoré by nám umožnili uplatňovať národnú podporu, čo je vlastne spomenuté aj v rámci nariadenia 1307. Práve preto tento návrh by mal byť rozšírený v tomto ohľade. A pokiaľ ide o stanovisko Polska, to prechodné obdobie nariadenia, ktoré s tým súvisia, a tak ako to je v článku 6 navrhovaného textu, sú príliš reštriktívne a Polsko zastáva názor, že pokiaľ ide o prechodné nariadenia, pokiaľ ide o sektor zeleniny a ovocia, že by sme v tejto oblasti mali mať predlženie existujúcich nariadení, pokým nastane vlastne e, prirodzený koniec alebo vypršanie e, aplikovateľnosti týchto pravidel. E, toto vlastne môže vzbudiť určité obavy, pokiaľ ide o producentské organizácie, ktoré nebudú musieť byť schopné adaptovať svoje programy dočas včasne. Ďakujem veľmi pekne, pán Le Breton. Ďakujem pekne. Čo je dôležité, aby sme sa venovali tejto téme prechodu, pretože je to skutočne naliehavé, treba to vyriešiť. Pokiaľ ide o záujem našich poľnohospodárov, iba zopakujem to, čo tu odznelo, pretože chvála Bohu máme tu určitý konsenzus. Ja by som zdôraznil tri veci, tri princípy. Prvý princíp je finančná stabilita. Bolo by treba ponechať aktuálne pravidlá aj v rámci obdobia prechodu. Druhý princíp, princíp rovnosti ovoci a zeleniny Treba k tomu pristupovať ako k ďalším výrobkom. A tretí princíp, princíp lehoty rozumnej. Jeden rok podľa môjho názoru nie je reálny. Treba tu počítať minimálne s ďalším rokom a oznámiť, aby sme voľnohospodárom povedali, že čo sa môžu držať. Myslím si, že to je aj správneho hľadiska imperatív. Ďakujem pekne, kolega Lavaček. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegyni Katajnen za vynikajúcu prácu a jej týmu. Táto diskusia jasne poukázala, že tu máme zhruba 4 oblasti, ktoré treba objasniť a myslím si, že takýmto spôsobom sa dobre e, uberáme cestou vyriešenia týchto problémov. Predovšetkým tu ide o rozpočtovú prediktovateľnosť, týka sa to viadročného finančného rámcu. Potom druhé sa týka obdobia obdobia prechodu. Myslím, že tu je všeobecná nálada za viac ako jeden rok, ale čo je ešte dôležitejšie, potrebujeme objasniť otázku opatrení a nie sektorov, a nie len sektorov, ale aj pokiaľ ide o druhý pilier, ale aj predovšetkým tá vec, ktorá tu bola spomenutá opakovane, pokiaľ teda ide prediktabilitu e, štátnej pomoci v týchto oblastiach. Myslím si, že v tejto oblasti sme urobili dobré kroky už v minulosti, treba to urobiť znovu a tieto súčasné pravidlá ukončia tento rok. Ďakujem pekne, kolegyňa Sander. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. ďakujem pekne týmu spravodajkyne a tieňových spravodajcov Chcela by som pripomenúť, že parlament už prijal opakovane svoju pozíciu, pokiaľ ide o finančný rámec a my sa teda my žiadame, aby rezervná kríza bola reformovaná a bola konštituovaná na začiatku rozpočtového obdobia, aby sme tu mali základný kapitál, ktorý by bol na rovni 400, 400 miliónov eur. To by boli nové peniaze, ktoré by sa pridelovali v rámci SPP. Predseda parlamentu chcel túto pozíciu mať pretavenú aj do horizontálneho stanoviska. Ja by som chcela povedať, že právna služba a služby sekretariátu, treba sa na ne obrátiť, aby sme vedeli, či by sme v súlade s pravidlami právnymi mali integrovať túto pozíciu aj do prechodného, prechodného opatrenia nariadenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, týmto sa dostávame na záver kola a týmto dáme slovo komisii a Požiadam vás, aby ste to v rámci troch minút zosumarizovali. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo a chcem poďakovať e, pani spravodajkyni za jej správu. E, sme pripravení s vami spolupracovať a ak by boli nejaké technické problémy, tak to spoločne riešiť. Takže 3 minúty. Tak sa obmedzím na niektoré významnejšie body. Jednak e, VFR a peniaze. Ako vieme, v čase, keď sme to navrhovali, tak sme mali iba jednu referenciu, pokiaľ ide o peniaze, a to bol vlastne návrh komisie na VFR, a to tu máme k dispozícii, ale teraz sa asi zhodneme na tom, že nový e, VFR sa dohodol a tento návrh podľa toho bude treba upraviť. Čiže vychádzajúc z toho, čo je už v súčasnosti v tom návrhu a využijúc teda tie údaje, ktoré máme k dispozícii. My, takže vychádzame zo scenára Eh, a, a samozrejme verím, že sa politicky dohodneme na VFR dovtedy, kým sa to oficiálne schváli toto nariadenie, ale myslím, že na tomto sa zhodneme. Druhý bod, tento dvojročné prechodné obdobie. Chcem by som sa na vás obrátiť. Dobre, venujme sa tomu až ku koncu procesu, keď už bude jasnejšie, aký bude časový horizont. A potom sa uvidí, či je to reálne, či je to uh, uskutočniteľné a potom sa rozhodneme, či to bude jeden rok alebo viac. Proste, aby sme netlačili na reformu SPP z hľadiska dlhodobého. Pokiaľ ide o kratšie uh, za obdobie záväzkov v súvislosti s druhým pilierom, dovolte mi pripomenúť ešte raz ten dôvod, prečo sme tu riešili takto. Pretože by sme si mali vyčleniť eh, čo najviac peňazí z nového VFR, aby sme mohli eh, pokryť to, čo je plánované z hľadiska SPP. Hlavne v súvislosti s, so životným prostredím a s klímou. Takže nebali by sme príliš veľa peňazí použiť podľa tých starých pravidiel. Takže nebude to nejak veľmi krátené, ale v podstate ide len o tie nové záväzky, ku ktorým sa prihlásia členské štáty od roku 2021. Pokiaľ ide o prechodnú vnútroštátnu podporu, tá, to sme tam nedali, pretože sme o tom nehovorili z hlieska e, kontextu reformy. V roku 2020 to aj tak malo skončiť a preto je ten takýto dôvod nášho návrhu. Ale samozrejme, že je tu aspekt tej konzistentnosti a v nadväznosti na predchádzajúce nariadenie. Tak sme sa rozhodli, že nepredložíme E, tú prechodnú vnútroštátnu podporu v rámci návrhu. A ani v tomto návrhu, že to neurobíme, ale samozrejme, aj keď sa na to pozrieme z opačného hľadiska, to platí. A ešte na záver veľmi technický, dôležitý bod. Niektorí z vás ste poukázali na aspekt štátnej pomoci. Áno, existuje režim, E, ktorý v súčasnosti platí pre štátnu pomoc. Existujú k tomu aj usmernenia, čiže z akých podmienok môže štát poskytnúť takúto štátnu pomoc e, polnohospodárom. A toto ale vyprší v roku 2020. Bodka. 31. decembra, hej? Takže možno sa bude dať predložiť to ešte do roku 2021, aby, sme, aby to bolo zladené s tým ostatným textom. Ďakujem. Ďakujem pekne komisii. A prvnež uzavrieme túto konkrétnu e, diskusiu. Ešte dáme slovo pani spravodajkyni Katajnen. Ďakujem veľmi pekne e, za vynikajúce vstupy. Verím, že tie pomôžu nášmu týmu v našej práci a budeme vedieť e, riešiť aj otázky zelenení vína alebo ekologickej dohody Green Deal a mnohých vecí, ktoré bežia paralelne. A určite ten časový tlak je výrazný a cítime ho. A určite e, to bude aj v rukách národných orgánov, aby zvládli túto záťaž. A Takže je to vesmera súvisí s našim rozhodovacím procesom. Prosím, neváhajte sa skontaktovať so mnou alebo s mojím tímom ak by ste ešte chceli e, sa k týmto veciam vyjadriť. Čiže 17. alebo 18. februára budeme na téme pokračovať a lehota na predkladanie potr- pozmeňujúcich návrhov je, e, myslím, 5. februára a cieľ je, aby sa mohlo hlasovať koncom apríla na výbore Agri o tejto téme a aby sme potom mohli na, začať na tom pracovať aj z hľadiska implementácie. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Pani Katajnen, predovšetkým ďakujeme vám, potom aj tieňovým spravodajcom a prajeme vám veľa šťastia v tej práci, ktorá vás teraz čaká. A teraz prichádzame ku záverečnému bodu nášho dnešného programu. A to sa týka novej stratégii pre lesy a sektor lesného hospodárstva. Čiže je to správa z vlastnej iniciatívy. A koná sa tak v spolupráci s výborom Envy podľa článku 57. Spravodajcom je pán Savarma a teraz by som mu dal slovo. Nech sa páči, máte 5 minút. Na našom zasadnutí s pánom Timmermansom sme mali niekoľko bodov v súvislosti s to, les, stratégiou pre lesy. Ale teraz najprv dáme slovo pánovi Sarmovi a potom pokračujeme. Vážení prítomní predstaviteľia komisie, kolegovia a kolegyne. Lesy a lesníctvo a vôbec celý sektor Lesníctvo zohráva veľmi dôležitú úlohu z hľadiska hľadania a nachádzania udržateľných riešení. Lesy a ďalšie zalesnené plochy predstavujú asi 43 plochy Európskej únie. Čiže lesníctvo ako odvetvie zamestnáva aspoň 500 tisíc osôb priamo a 2,6 milióna nepriamo. Okrem toho, asi 60 lesov EÚ sú v súkromnom vlastníctve. A asi pred 30 rokmi bola prezidentská kampaň eh, v USA a víťazný slogan bol Je to ekonomia, ty, ty blbče. A to vlastne s tým prišiel Bill Clinton, s týmto heslom. Teraz, ako sa zdá, je to všetko o klíme, ty blbče. Takže, ak máme byť schopní reagovať na túto výzvu, tak potrebujeme nachádzať vyvážené riešenia aj pre európsku stratégiu v oblasti lesov a lesníctva. A vieme, že realita v rôznych častiach Európy je rôzna. Máme tu veľkú diverzitu z hľadiska štruktúry, biodiverzity a z hľadiska projektov a tak ďalej. Takže určite tieto veci sa všetky budú zvadovať, pardon, zvažovať aj pokiaľ ide o správu o situácii v lesníctve po pre po roku 2020. Od poslednej stratégie, ktorá bola vypracovaná v roku 2013, sa veľa zmenilo. A vidíme tu aj vplyv rôznych politík EÚ. Na lesy by sme mali nazerať ako na časti riešenia, pričom sa budú riešiť aj vnútorné aj zahraničné záväzky EÚ, napríklad e, nulové emisie Green Deal, E, cieľe udržateľného rozvoja, e, Parížská dohoda e, a tak ďalej a tak ďalej. Takže po druhé, rastúci počet politík v súvislosti s lesmi vedie k vytváraniu komplexného, teda zložitého a fragmentovaného prostredia z hľadiska predpisov a musíme zdôrazniť práve, že politika lesov a lesníctva zostáva v rukách členských štátov. Takže potrebujeme silný, holistický a nezávislý prístup v rámci stratégie EÚ. Čiže ten holistický prístup e, sa týka trvalo udržateľného e, rozvoja lesov, respektíve trvalo udržateľného spravovania e, lesov a lesného hospodárstva a musíme zhľadovať proste environmentálne piliere, sociálne piliere taktiež zvažovať. Tá nová stratégia má byť integrálna a teda má byť súčasťou toho európskeho Green Dealu, tej ekologickej dohody. Dámy a pani, dovolte mi to povedať veľmi jasne. Európska stratégia pre lesy a lesníctvo nemá byť podriadená nejakej inej stratégii. Stratégia by mala byť efektívnym nástrojom pre koordináciu krokov, ktoré sa týkajú lesov a lesníctva. Má mať koherenciu, synergie s inými sektormi, ktoré ovplyvňujú E, lesné hospodárstvo. Stratégia pre lesy a lesníctvo by mala byť aj premostením medzi e, politikami EÚ ako celku s politikami jednotlivých článkov a mali by sme sa práve opierať o odbornosť hneď v v tých raných štádiách prípravy novej legislatívy, ktorá sa týka tejto stratégie. Okrem toho, Európa, Európska únia tiež ovplyvňuje globálne e, prostredie v oblasti lesníctva. Práve chcem zdôrazniť nasledovné veci. Dôležitosť spoločnej polnospodárskej politiky, financovanie opatrení v oblasti lesníctva a spoločné rámcové programy. Na toto treba ozaj poukázať. Biodiverzita, teda tieto aspekty, ktoré súvisia s lesmi, toto musí byť v tom hlavnom prúde tej stratégie a musí sa úzko spolupracovať so sektorom lesníctva. Čiže aktívne lesné hospodárstvo zohráva veľmi významnú úlohu aj z hľadiska klimatických aspektov, aj environmentálnych. Takže treba sa venovať aj týmto otázkam, napríklad e, zalesňovanie, ale aj integrácia. Toto musí byť veľmi dôležitou témou aj naďalej. Pokiaľ ide o epidémie, Áno, epidémie likožrútov. Toto treba riešiť aj z hľadiska bioekológie. Aktualizácia cirkulárnej ekonomiky sa musí podporovať práve silnou inovačnou politikou. Znižovanie závislosti na fosílnych surovinách je veľmi dôležitý aspekt a práve energetika bude veľmi dôležitá aj z hľadiska zvyšovania príležitostí v súvislosti s tým, aká je situácia na vidieku. Čiže lesy aj s e, tými najnovšími technológiami má potenciál e, zvyšovať svoj príspevok aj z hľadiska cirkulárnej ekonomiky e, v súvislosti s biologickými zdrojmi aj biopalivami. Takže potrebujeme tú skutočne novú stratégiu a chcel by som završiť svoje vyjadrenie tým, čo som povedal na začiatku. Asi pred 30 rokmi povedali v prezidentskej kampani USA, e, že to je ekonomika, ty hlupák. Tak tí teraz, ktorí hovoria o ekologickom pilieri, môžu povedať aj o sociálnom pilieri, ale niekto povie, že sa milia, ale myslím, že je veľmi dôležité pochopiť, že všetky tieto tri body, oporné body piliera musia byť vyvážené a bez ekonomického piliera utrpíme aj z hľadiska sociálneho, ale aj z hľadiska ekologického piliera. A to je ešte dôležitejšie. Takže potom by sme nedokázali správne reagovať na, to, na tú výzvu, ktorú máme aj z hľadiska klímy pred sebou. A toto je veľmi dôležité. Čiže je to aj o ekonomike. A Preto chceme, aby lesy rástli aj naďalej, aby boli zdravé a v podstate oni nerastú len tak sami o seba. Musíme sa o ne starať. Ďakujem pekne. Äh, äh, Budeme pokračovať tieňovými sp- spravodajcami, vždy minúta 30, kolegyňa Afram. E Takže k novej stratégii táto téma je tu aktuálnou už celé roky a pán Sarva má práve povedal, že myslím, že lesy a lesníctvo bude zohrávať významnú úlohu a musíme k tejto téme pristupovať veľmi citlivo. Myslím, že aspoň pokiaľ ide o ekologickú dohodu, Green Deal, tam to jednoznačne musíme zohľadniť a potrebujeme nájsť určité spoločné opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať, pretože, ako povedal pán spravodajca, sme v tom rôznorodí, ale musíme túto, tento boj proti klíme musíme vybojovať spoločne. Takže by sme mali navzájom sa viac zblížiť. Keď hovoríme o Rumunsku, tak samozrejme to nie je jediný prípad v EÚ, ale Rumunsko pôvodne bolo miestom, kde bolo najviac pralesov v Európe, okrem Škandinávie, ale v súčasnosti Rumunsko je dramatickým príkladom toho, ako sa zle spravujú lesy. A z každých dvoch stromov, ktorí sa zotne, jeden je nezákonne. 2 trilióny metrických, e, teda kubických metrov skončia niekde v Európe v e, nejakej obývačke. Takže toto je situácia v našej krajine, kde 1 miliarda eur ročne sa takto vyparí a navyše to ešte ničí aj vidiecké komunity, postihuje to biodiverzitu a tak ďalej a chvíľku skončím, hovorí rečnička. No, potrebujeme naozaj novú stratégiu a potrebujeme vyslať nový signál, čo sa týka plánovania v oblasti lesného hospodárstva a potrebujeme aj lepšie presadzovanie príslušných plánov na európskej úrovni a potrebujeme náležite klasifikovať lesy a potrebujeme aj lepšie pravidla na ochranu pre všetky lesy v rámci EÚ. Ďakujem. Vielen Dank, ähm, kolege Federle. Ďakujem pekne, kolega Federle. Ďakujem pekne, chcem zagratulovať k vynikajúcemu eh, prejavu. Všetko, čo som chcel povedať, tam eh, je uvedené. Ide o to, aby sme e, vytvorili rovnováhu medzi tým, e, čo je upravené v EÚ e, legislatíve a čo je v kompetenciách národnej legislatívy. Pokiaľ ide o situáciu v Rumunsku, robíme si obavy z diania tam. Ilegálne aktivity v jednom členskom štáte je potrebné riešiť a je potrebné zabezpečiť, aby, sa, sme, sa, aby sme neblokovali fungovanie ekonomiky ekonomii, ekonomiky. Je E, tiež potrebné postarať sa o to, aby sme e, sa snažili byť klimaticky neutrálni e, do budúcna, ale musí sa to urobiť spôsobom, ktorý bude trvalo udržateľný. V nadchádzajúcich diskusiách, ktoré budeme viesť o živote stromov v tomto parlamente, si treba uvedomiť, že každý sa obracia len na les, ktorý nás za a chráni v budúcnosti. Ale si treba uvedomiť, že keď je les dospelý, tak eh, prestáva vyrábať eh, eh, poholcová CO2 a to znamená, že potrebujeme dobrý management aj iných oblastí polnohospodárstva a po 2020 už nebudeme tak môcť využívať lesy na zachytávanie CO2. Každopádne ďakujem pekne a teším sa na spoluprácu s kolegami. Ďakujem pani kolegyňa Depane Grünenberg. Áno, ďakujem vám predseda, je jasné, že dôvody, prečo máme um, novú stratégiu EU 2020 a prečo ju podporujeme, uh, sú uh, takéto veľké. Ehm, máme tu rôzne aspekty, ktoré mnohí spomínajú a veľmi divoko hádžu jeden vedľa druhého. Jeden bod je, ako my, Európska únia, ochránime naše posledné pralesy, toto bohatstvo biodiverzity. Mám na mysli teraz najmä Karpaty, má to dočinenia s právnym štátom, ale má to dočinenia aj s dodržiavaním existujúcej európskej legislatívy. Vieme, že v oblastiach Natura 2000 dosahujeme len 50 z tej ochrany, ktorú by sme tam radi mali. A to je veľmi málo a musí sa to podstatne zlepšiť. A máme na druhej strane diskusiu, aký druh e, lesníctva je dnes e, zmysluplný pre celú Európu. Mm, e, mm, nie, nie je tomu tak, že len dobre obhospodárované lesy sú dobré lesy a ani to tvrdenie, že nemožno nejaký strom vyrúbať, ani to nie je správne. Máme v Európe využívané lesy, máme v E, Európe mnohé e, lesy, ktoré nie sú vôbec husté, ktoré by e, lepšie sa im darilo, keby sme v nich vôbec nič nerobili. Tam musíme ešte diskutovať. Musíme našu stratégiu Green Dealu zamerať na zmeny v lesnom hospodárstve. Veľmi dôležité je korigovať sa v problematike bioenergii a biomasy, pretože tam máme vypočtovú kalkulačnú chybu. Spaľujeme viac dreva a hovoríme, že že to je obnoviteľné, lebo to dorastie. E, musíme práve naopak lesy e, pestovať, e, chceme chrániť klímu a musíme to robiť multifunkčným lesným hospodárstvom. Musíme si nadefinovať, ktorá funkcia tam má byť v popredí. A na záver si musíme zamyslieť aj nad vecami, ktoré môžu tieto biologické výpadky kompenzovať a síce biologicky. Boli sme poprosení, aby rečníci hovorili pomalšie, aby to tlmočníci... Ďakujem. Ďakujem za slovo. Keď hovoríme o lesoch, hovorí sa o ňu, je to moderná téma aj mimo tohoto parlamentu a hovorí sa aj v súvislosti s, ekonomiou, s ekonomikou a s tým, čo vlastne tá zelená dohoda prinesie. Ale my tu v parlamente musíme vypracovať koherentnú stratégiu a vychádzame z troch e, správ, ktoré na túto tému vypracujú jednotlivé e, výbory. Ale máme dočinenia s vylesňovaním, s odlesňovaním. Ale zach, prosme, prosím, pekne venujeme sa realite, aby sme neunikli niekam do vzduchoprázdna. A musíme chápať samozrejme, že v rámci Európskej únie existuje veľká rôznorodosť v oblasti lesov, ale konkurencia e, v rámci e, lesníctva v Európe e, vlastne stále sa riadi korektnými pravidlami a určite musíme nájsť aj tú správnu os pre budúcu lesnú politiku. Ďakujem pekne. Pán eh, kolega Bomba nie je prítomný, takže teraz môžeme eh, prejsť k nasledujúcim rečníkom. Eh, na jednu minútu dávam slovo pani kolegyni Kavaješ. Ďakujem pekne, pán predseda lesy skutočne musia zohrávať veľmi dôležitú úlohu a zohrávajú dôležitú úlohu aj v, našoj, v našich vidieckých oblastiach. Sú e, dôležitým pilierom našich vidieckých oblastí, sú dôležité pre e, vidiecké e, obyvateľstvo, sú dôležité pre obyvateľstvo ako také, sú prevenciou pred tvorbou pušti. Samozrejme, že zohrávajú lesy veľmi dôležitú úlohu, pretože majú rozmanité funkcie v e, rámci životného prostredia a preto sa lesy musia stať súčasťou našich nových stratégií. Agrolesné lesné systémy sú veľmi dôležité a zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia a eliminácii vplyvov klimatických zmien. Ak máme lesy a prepojíme to s dobrou lesnou aktivitou, e, môžeme prispieť k menšiemu vypušťaniu CO CO2, môžeme ale zároveň chrániť biodiverzitu. Je tam veľa výhod, nie len environmentálnych výhod, ale aj sociálnych a ekonomických výhod, ktoré spájame s lesom a je, mm, lesy umožňujú pre poľnohospodárov vyrábať výrobky lepšej kvality. Tieto agrolesné systémy sú veľmi dôležitým bodom v našej novej stratégii aj zo všetkých tých spomínaných dôvodov. Ďakujem pekne pani kolegyňa eh, Tolori. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o lesy, videli sme, ako horeli v Austrálii a je skutočne potrebné, aby sme mali európsku stratégiu pre lesy. Potrebujeme však aj celosvetovú stratégiu, pokiaľ ide o zalesňovanie. A mali sme tu niektoré návrhy, ktoré by boli potrebné, aby sme tu mali systém certifikácie európskych lesov, a to takým spôsobom, aby sme právne legálne mohli v rámci medzinárodných zmluv mohli spomínať dodržiavanie rovnakých podmienok ochrany lesov, aby sme zakázali výrobky, ktoré sú výrobkami, ktoré sú vlastne výsledkom deforestácie takej násilníckej. A je mi ľúto, že pokiaľ ide o rozpočet, práve tu hovoríme, že na jednej strane sú lesy veľmi dôležité, ale na druhej strane rozpočty, pokiaľ ide o lesy, tie sa znižujú v rámci e, spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je dôležité urobiť niečo v tejto oblasti, aby sme jednoducho túto chybu napravili v rámci rozpočtu a treba riešiť lesy, treba e, riešiť a liečiť lesy na to, aby sme aj v budúcnosti zabezpečili ekonomické možnosti ďalšieho rozvoja v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Müller. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Chcem sa poďakovať aj pánovi spravodajcovi za veľmi dobrý e, základ. E, um, ide o to, aby sme sa dopracovali k multifunkcionalite lesov. Dobre, to tu bolo znázornené. V Európe pribúdajú lesy, to je fakt. Menej z nich ubúda, než v skutočnosti dorastá. to je fakt, ktorému by sme sa mali aj tu venovať v našom našom výbore. V e, našom, e, teda našim lesom aj v Nemecku máme 2 milióny súkromných vlastníkov lesov, ktorí sa venujú um, lesnému hospodárstvu. Chcem to tu jasne e, povedať. Neviem, či viete, že e, jeden meter kubický e, betónových e, nosníkov ten spotrebuje veľmi veľa CO2 a keď to isté urobím z lesa, tak z dreva, tak ušetrím 0,5 tony CO2. Teším sa na našu spoluprácu, žiaľ nemám viac času na vystúpenie. Ďakujem pekne, pán kolega Lepreto. Ďakujem pekne, pán predseda. Lesy sú veľmi dôležitým prvkom v Európe, pretože predstavujú 43 územia v Európe a každý rok vidíme, ako sa znižuje ich množstvo. Treba si takisto uvedomiť, že je to dôležitý aspekt, pokiaľ ide boj proti klimatickým zmenám, ale aj z hospodárskeho hľadiska prináša to veľké množstvo pracovných príležitostí. Takže ja súhlasím s tým, aby sme tu mali určitú spoluprácu, pokiaľ ide o lesy, ale pokiaľ ide o lesnú stratégiu v Európe, už máme viac ako 20 rokov. Treba sa však zamyslieť nad tým, ako budeme chrániť lesné bohatstvo, avšak zároveň by som povedal, že treba byť obozretný. Lesy sa líšia medzi jednotlivými krajinami, treba si to uvedomiť a musíme konať skutočne veľmi jemne, pokiaľ ide o to, že lesy by mali byť pod kompetenciou národných štátov a nemali by sme túto národnú eh, ochranu zo strany štátov odoberať pod nejakým zeleným paktom, Green Dealom. Nech sa páči, ďalší prihlásený. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že lesy v Európskej únii sú našim zeleným bohatstvom a zohrávajú veľmi dôležitú hospodársku, ale aj sociálnu úlohu. Lesy nám pomáhajú, aby sme e, neutralizovali nebezpečné emisie z ovzdušia a lesy v Európe sú v súčasnej situácii ohrozované. Máme tu extrémne e, prírodné javy, ktoré ohrozujú lesy, máme tu požiare, Máme tu veľké suchá a tak ďalej a tak ďalej. To všetko si vyžaduje bezprostredne udržateľný spôsob hospodárenia v lese, ako aj užšiu spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi. A preto ja zastávam názor, že by lesy mali E, e, sa rozrastať, mali by sme podporovať zalesňovanie, pretože veď predsa bez lesov nebudeme mať ani ten tzv. Green Deal, ekologický dohovor a preto želám nášmu spravodajcovi veľa úspechov. Nech sa páči ďalší prihlásený, pán Bogovič. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Gratulujem kolegovi za prípravu e, správy a ďakujem tiež za e, veľmi dobre pripravený okrúhly stôl, kde sa vyjadrili predstavitelia z hospodárstva, z e, z mm, lesného hospodárstva z celej Európy. Máme veľký veľké lesné plochy v Európe ehm, stále sa plochy zväčšujú a majiteľia lesov sa pýtajú, aká bude budúcnosť tejto politiky, aby sa mohli ďalej venovať lesnému hospodárstvu. Les je súčasťou riešenia eh, ekologických problémov, ale to riešenie musí byť eh, múdre, musí byť eh, inteligentné. Lesy nám pomáhajú riešiť problematiku CO2, ale lesy majú viaceré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 Lesohospodárstvo je teda oblasťou, ktorá spada do pola pôsobnosti členských štátov a chceli by sme súčasné status quo aj ponechať v tomto ohľade. Táto nová stratégia by mala zdôrazňovať potrebu posilňovania stratégie aj po období roku 2020. Lesy a zalesnené územia by mali prispievať k udržateľnému rozvoju práve pokiaľ ide o tie tri hlavné piliere Musíme sa pozrieť predovšetkým na udržateľný, vyvážený prístup k lesohospodárstvu. Musíme prispievať k využívaniu eh, lesohospodárstva ako k prostriedku, ktorý je takisto jednou z možností, ako bojujeme proti klimatickým zmenám. A tieto aktivity, mali by sme k ním pristupovať skutočne aj v kontexte eh, celoplošných európskych stratégií, aby sme zabezpečili koherenciu medzi všetkými politikami Európskej únie, ktoré sa týkajú lesohospodárstva. Chcel by som zdôrazniť, že je veľmi dôležité držať sa princípu subsidiarity v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa Katajnen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán Sarvama, je veľmi dôležité, aby sme tu mali takúto stratégiu, alebo správu z vlastnej stratégie, tak ako sme o to žiadali v predchádzajúcom mandáte. Viaceré časti nového ekologického dohovoru sa budú bezprostredne týkať e, lesov, napríklad opatrenia týkajúce sa obehového hospodárstva, ako aj stratégia pre biodiverzitu. E, je to podobné aj pokiaľ ide o obnoviteľnú, smernicu pre obnoviteľnú energiu, ktorá sa znovu otvorí. Pokiaľ ide o stratégiu pre lesy, e, táto je súčasťou prípravy už spomínaných stratégií a zákonov. Udržateľný e, manažment lesov musí byť epicentrom tejto dimenzie. E, tak ako to popísal pán Sarvama na úvod, hospodársky, sociálny a environmentálny aspekt, to sú tie tri dôležité oblasti v tomto kontexte. Treba povedať, že iba Zelené listy a zelené stromy dokážu absorbovať uhlík zo vzdušia. Nech sa páči, pán kolega Hojzl. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel tomu takisto niečo povedať, že iba obospodárované lesy prispievajú k boju proti klimatickým zmenám. My vidíme, že sme tu mali aj veľké omily v minulosti. Napríklad e, smrekové lesy odumierajú v, Neme- v Nemecku borovicové lesy, takisto máme problém s eukalyptom v Portugalsku. Tu robí zo strategického hľadiska človek veľa chýb. To nemôžeme teda povedať, že to, čo obhospodaruje človek, tak to je v poriadku. Pani Müllerová, nemáme pozitívnu bilanciu v Nemecku. Napríklad v mojom regióne tam máme úbytok lesov 30 suchom a pretože odumierajú stromy. Takže na druhej strane takisto treba zohľadniť stratégiu pre biodiverzitu v rámci Európskej únie. Nemôžeme predsa poukazovať prstom na Brazíliu a povedať, chránte si lesy a my v Európe momentálne e, rúbeme e, pralesy v Karpatoch. Takže aj toto treba takýmto spôsobom vnímať, keď už hovoríme v tejto diskusii nielen o energetickom využívaní dreva, ale čo je pre mňa oveľa dôležitejšie je to, že tu máme, že by sme mali budovať regionálne obehy, aby sme využívali drevo v regiónoch, aby sme neprenašali drevo do Číny, aby sme potom dostali nábytok. To je veľmi zlá stratégia a to nevedie k udržateľnému lesohospodárstvu. Ďakujem pekne, pani Šmitor. Ďakujem pekne, vážený pán kolega Petri. Ešte raz ďakujem za tvoju angažovanosť. V tvojej krajine doma je les rovnako dôležitý ako u nás v Rakúsku, ako by to malo byť aj v celej Európe. Máme v Rakúsku 48 zalesnenej plochy územia, takže vieme si predstaviť, že my samozrejme budeme podporovať túto stratégiu nášho kolegu. Potrebujeme udržateľné lesohospodárstvo, s týmto súhlasím. A naše lesy však nemôžu v žiadnom prípade E, sa stať iba nejakým múzeom uhlíka. To by bol absolútne nesprávny systém. E, musíme les obhospodárovať, musíme sa o neho starať, to znamená, potrebujeme zalesňovanie, e, to sa týka aj malých majiteľov lesov. Vidíme, že pre nich je to veľmi ťažká práca. To znamená starať sa o les, ale zároveň ho aj využívať. Pokiaľ ide o ukladanie CO2, nezabúdajme na to, že tu máme 3 milióny pracovných príležitostí v tomto sektore v Európe a tieto pracovné príležitosti sa týkajú vidieckého priestoru a regiónov, za ktoré sa tu my vyjadrujeme a kde chceme bojovať proti tomu, aby sa vylesňovali tieto regióny. Ďakujem pekne. Nech sa páči, prihlásený kolega. Ďakujem veľmi pekne kolegovia a kolegyne. Pokiaľ ide o Maďarsko, tak tam platí nielen ochrana lesov, ale aj rozširovanie zalesnených ploch. To sú hlavné ciele pre maďarskú vládu. Takže pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a pokiaľ ide o zlepšenie ochrany lesov, to musí byť zosúladiteľné, pokiaľ ide o ďalšie zalesňovanie. Istotne súhlasíme s tým, že lesohospodárstvo má aj určité aspekty týkajúce sa e, e, boja proti klimatickým zmenám. Táto nová stratégia musí ísť cestou koherencie medzi jednotlivými spomínanými oblastiami. To je pre mňa veľmi dôležité. A pokiaľ ide o otázku zalesňovania v tretích krajinách, tu takisto máme určité pozitívne e, výviny, ktoré sme zaznamenali. Preto je veľmi dôležité, že stratégia po roku 2020 by mala reagovať na otázku implementácie a dodržiavania týchto cieľov. Ďakujem pekne, pán kolega David. Ďakujem pekne za slovo. My u nás máme 33% e, plochy e, zalesnené a v súčasnosti to teda už neplatí, pretože od 19. storočia tu boli vysádzané lesy z účelu dôvod, teda z účelového dôvodu práve smrekové monokultúry, ktoré trpeli na viaceré dôsledky, ako napríklad výchrice a tak ďalej pred 50 rokmi, takisto sú tu emisie, teraz tu máme chronické sucho. V súčasnej dobe vlastne naše lesy sú devastované práve likožrútom a na tom sa podiela aj subjektivistické hodnotenie tej situácie, že akože si príroda pomôže sama. Fanatici sa tu privezovali k stromom, aby tieto nemohlo byť vyrúbané a v súčasnej dobe v niektorých miestach nám teda chýbajú lesy úplne. Ja si myslím, že les má dôležitý význam pre klímu, je to jeho hlavná funkcia podľa môjho názoru, preto musíme podporovať vysádzanie lesov a nebal by som sa tu v maximálnej miere to podporiť aj formou dotácií, je to oveľa lepšie ako nejaké nezmyselné projekty ako elektromobilita a tak ďalej. Ďakujem pekne, kolega Viezik. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočnosťou zostáva, že tu máme viaceré eh, rozdielne prístupy v krajinách. Eh, máme tu aj pôvodné lesy v niektorých krajinách. Nemôžete zlepšiť pôvodné lesy, pralesy nejakým manažmentom. Jediné, čo môžete urobiť v tejto oblasti, je chrániť ich. A ja si myslím, že Dobrá európska stratégia v tejto oblasti musí akceptovať tieto skutočnosti, v inom prípade to nebude dobrá stratégia. Ďakujem veľmi pekne. Kolegin Sando. Pani kolegyňa Sanders, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Tak ako moji kolegovia by som zdôraznila tú potrebu toho, aby sme mali stratégiu európsku, európsku stratégiu pre les, na to, aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, ako lepšie využijeme a valorizujeme lesy z pohľadu environmentálneho. Bolo to tu povedané. Lesy zohrávajú kľúčovú úlohu, predovšetkým pokiaľ ide o zachytávanie uhlíka, ale zároveň aj tú valorizáciu z pohľadu hospodárskeho. Lesy musia byť spravované. Prečo? Pretože e, s týmto sektorom lesohospodárstva sú spojené E, pracovné príležitosti a takisto aj e, ochrana celkového územia. Treba si uvedomiť, že tieto stratégie musia počítať aj s tým, ako spoločne vlastne chceme chrániť lesy, európske lesy, pretože potrebujeme ochranu proti napríklad e, požiarom, ale aj proti parazitom my sme postihnutí u nás napríklad likožrutom a ja si myslím, že jediná reakcia európska by mala byť E, na úrovni také, že to budeme riešiť spolu. Ďakujem. Ďakujem pekne, týmto sme sa dostali na koniec zoznamu rečníkov a teraz by som rád dal slovo komisii. E, máme tu zastupujúceho generálneho riaditeľa, pán Dimitru. Thank you very much, uh, chair. First... Ďakujeme pekne, vážený pán predseda. My vítame túto správu z vlastnej iniciatívy, kde sa zdôrazňuje úloha lesov Myslíme si, že správa prezentuje komplexný a správ, teda načetáva dobre ten stav lesov v súčasnosti, takisto načetáva to, čo les prináša ľuďom, ako aj význam pre vidiecký priestor, pre populáciu, ktorá tam žije, pre vidiecké hospodárstvo a takisto aj tie hrozby, ktoré musia lesy čeliť. My sme veľmi vďační za to, že sa tu uznala táto európska lesná stratégia už v druhom roku tejto stratégie a my počúvame teda, načúvame hlasu európskych inštitúcií, členských štátov a administrácií, na, pokiaľ ide o potrebu nových stratégií. Pokiaľ teda ide o budúcnosť a pokiaľ ide o prijaté komunike ohľadne Európskeho ekologického dohovoru, tu je vlastne záväzok, aby komisia pripravila novú stratégiu, pokrýva to celý ten lesný cyklus a podporujú sa viaceré služby, ktoré nám lesy poskytujú. To znamená, je to individuálna stratégia, ku ktoré sme sa zaviazali, že ju vyprodukujeme. Nová stratégia stanoví rámec pre lesohospodárstvo a lesy na to, aby to bolo v súlade s Green Dealom a to vyváženie a riadným spôsobom, aby sa riešili tie hrozby. A istotne si všetci uvedomujeme, že lesy majú veľký potenciál a príležitosti a je to súčasť toho riešenia, pokiaľ ide o ekologický dohovor a môže to priniesť veľa výhod. Takže kľúčové výhody, ktoré tu máme, je napríklad absorpcia CO2 Takisto e, treba urobiť niečo, pokiaľ ide o požiare lesov. Videli sme napríklad nedávne, nedávnu situáciu z celosvetového hľadiska. Takisto to zohráva kľúčovú aj pokiaľ ide o bioekonómiu. Malo by sa postupovať v súlade novo, s novou stratégiou Európskej únie, ktorá má byť prijata do konca tohto mesiaca. Koncept multifunkcionality, ktorý tu bol prediskutovaný opakovane, napríklad aj včera na inom podujatí v parlamente, kde sme teda vnímali uh, les od stromov, tak takýmto spôsobom sa pozeráme na viaceré aspekty, ako napríklad dodávku materiálov pre biohospodárstvo, na biodiverzitu a poskytovanie ďalších služieb. Pokiaľ ide o svet, kde sa klima, klíma mení, toto si bude vyžadovať mnohé inovácie, mnohé poznatky, mnohé technické kapacity a mnohé druhy expertízy a my musíme tento rámec tejto stratégii poskytnúť. Green Deal ponúka eh, efektívnu formu ochrany a obnovy lesov. Tomuto by mala, mal nasledovať dlhodobý lesný manažment a takisto sa to týka investícií, ktoré do tejto oblasti dávame, aby sme zabezpečili tie výhody, ktoré sa týkajú ekosystému. Pokiaľ ide o manažment udržateľných lesov, tento má byť posilnený vrátane prevencie k prírodných katastrof a adaptácia na klimatické zmeny je tu riziko, že prídeme o cenný les kvôli viacerým chorobám a, a lesným požiarom a takto môžeme prísť o väčšie územie ako to, ktoré dokážeme spoločne my zalesniť. Tie nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme podporovali reforestáciu, tejto oblasti musíme spolupracovať s členskými štátmi na to, aby sme ich podporovali v rámci nových strategických plánov, ktoré budú produkovať, aby sme zabezpečili riadnu implementáciu opatrení v rámci nového obdobia. Dúfame, že v tejto oblasti predložíme stratégiu ešte v tomto roku a potom ju uvidíte. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne komisii a teraz dostane slovo pán Petri na záver, aby to mohol zosumarizovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne vám všetkým za vynikajúce pripomienky, za skutočne čulú diskusiu. E, v stručnosti by som teda nadviazal na niektoré z tých vyjadrení, ktoré tu odzneli. Pani Müllerová, teším sa, že ste zdôraznili úlohu multifunkcionality, ale čo je takisto zaujímavé, je, že keď ste na záver sa spýtali priam tak retorickú otázku, že či si uvedomujete aj vedecké aspekty, koľko CO2 je vypúšťané do vzdušia, keď horia lesy. A, ale treba si uvedomiť, že aj koľko tohto CO2 je zachytávané zo strany lesov. Myslím si, že my musíme sledovať tieto vedecké skutočnosti a fakty a týmto sa dostávam k tej pripomienke pána Viezika. Ja si myslím, že súhlasíme s vami, že treba chrániť lesy, ale skutočnou otázkou, ktorú tu máme, je aj to, že čo my rozumieme pod tým, keď hovoríme, že chránime lesy. Myslím si, že treba ísť do toho ešte hĺbšie a treba sa spýtať otázku, že čo vlastne chráni lesy. A biodiverzitu lesa a tak ďalej a tak ďalej a životné prostredie. A v tejto oblasti sa vlastne dostávam k záveru, že je to vlastne udržateľný manažment lesov a na záver už by som teda povedal iba toľko, že nadviažem na to, čo povedal aj pán Heusling. Áno, máte pravdu. Potrebujeme viac metód. Tieto metódy v Európe by mali byť nové a je tu jednoducho toľko vecí, ktoré neboli realizované vo viacerých častiach Európy. Potrebujeme viac systémov včasného varovania, viac výskumu, potrebujeme servisné cesty na obsluhu lesov, na to, aby sme mohli uhasiť požiare, ak nastanú, ale čo je takisto dôležité, potrebujeme zdravé, e, rastúce lesy a stromy a potrebujeme ich veľa. A toto nám potom pomôže absorbovať, zachytávať ten uhlík CO2 a potom, keď je na čase, aby sme rúbali stromy, tak potom nastáva druhá fáza tohto celého procesu, to je to obehové hospodárstvo, kedy produkujeme výrobky a takýmto spôsobom vlastne prispievame vo viacerých oblastiach. Sú tu viaceré fázy a štádia a udržateľný manažment lesov, ak sa to robí skutočne tak, ako sa to má, v plnej miere, tak v podstate to poskytuje určitú odpoveď na všetky tie obavy, ktoré tu dnes sme počuli ohľadne našich lesov. A možno pokiaľ ide o časový harmonogram, neviem, či pán predseda by to chcel načrtuť, pokiaľ ide o prezentáciu navrhovanej správy. Bude to vo výbore prebiehať buď 18. alebo 19. marca, ale o to pokiaľ je pozmeňovacie návrhy 25. marca. A potom tak 25. Eh, alebo 26. mája eh, a v júni to bude na pléne, takže ďakujem pekne, ďakujem pekne pán kolega Sarvama. Takže sme sa dostali na záver dnešného, k záveru dnešného dňa. Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí teda vydržali až do konca. Stretneme sa zajtra, a to už o 9. a budeme mať príležitosť, aby sme sa stretli s novým komisárom, komisárkou. Prajem vám pekný večer všetkým. Ďakujem pekne tlmočníkom, hovorí pán predseda.